Dear colleagues, we are going to start. Takže kolegovia, začneme. So, good morning. Dobrý deň. Začneme prijatím programu. Ak nie sú výhrady, je program schválený. Mám tu niekoľko oznámení. Ako obyčajne, tlmočenie je k dispozícii v 22 jazykoch. Spisy sú k dispozícii elektronicky cez aplikáciu e-meeting a schodza je vysielaná na internete. A dve ďalšie veci. Ako viete, na poludnie e, bude ceremónia podpísania obnovenia environmentálnej politiky Európskeho parlamentu za prítomnosti predsedu Európskeho parlamentu Davida Mariu Sasuliho a generálneho odnika Klausa Meleho. Takže prosím, aby ste tu o 12. aby ste tu na poludnie boli, aby teda mohla prebehnúť táto formálna ceremónia s čo najväčším počtom poslancov. A druhá vec, zajtra Agentúry, ktoré spadajú pod gestiu výboru NV o 12.30 organizujú koktejl. Takže samozrejme bude to po výmene názorov a bol by som rád, keby sa tam tiež zúčastnilo čo najviac poslancov. Zajtra 12.30. Prejdime k bodu programu 3. To sú odporúčania koordinátorov, ktoré ste dostali. Ak nemáte výhrady, považujú sa za schválené. To isté platí pre zápisnice z predchádzajúcich schôdzí. Ak nie sú výhrady, sú schválené. Máme tu dve správy o prebiehajúcich trialógoch. Prvý sa týka kvality vody určené na ľudskú spotrebu Prečítam teda, aký je stav tohto trialógu. Druhý trialóg o novele smernice o kvalite vody určené na ľudskú spotrebu. Tam Rada a parlament dosiahli pokrok v rokovaniach v e, prvých dvoch klastroch. E, prístup založený na riziku a téme parametrov, parametrických hodnot a monitorovania. Niektoré prvky sa ešte musia dotiahnuť na technickej úrovni, a niekoľko málo technicky citlivých, eh, politicky citlivých eh, tém sa preberie na ďalších trialógoch. Prvá krátka výmena názorov sa konala po prezentácii hodnotenia komisie eh, k prístupu rady o materiáloch a vode. A ďalší trialóg bude 19. novembra. Druhý trialóg, ktorý prebieha, týka sa taxonómie na vytvorenie rámca e, na udržateľné investície. Je to teda spoločný dialog medzi Envy a Econ. Tamto prvé stretnutie o tax, nariadení o taxonomii. E, tam parlament a rada načrtli svoje mandáty riešili podrobnosti tohto spisu v súvislosti s najrelevantnejšími prvkami, ako je napríklad prepojenie medzi týmto spisom o taxonomii a nariadením o zverejňovaní informácií. E, Vláda a ekonomické tam, teda budú nové prvky v tom eh, nariadení o taxonomii. Komisia zareagovala na vyhlásenia parlamentu a rady tým, že vyzvala najdôležitejšie prvky, napríklad eh, governance a potom uplatňovanie a dátum uplatnenia nových ustanovení. Nový ďalší trialóg bude dnes eh, večer, bude to druhý v rade štyroch plánovaných trialógov. Prejdem teda k bodu 6. To je COP15 skúmingu. E, máme tu rozpravu o uznesení a mm, lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov po tejto rozprave je zajtra, zajtra o 11. do poludnia. Slovo teda dám na dve minúty každému zo spolu s pravodajcov z relevantných politických skupín a začneme EPP s Evren. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Milión to je počet druhov, ktoré sú dnes ohrozené vyhnutím. Z tých 8 miliónov, ktoré žijú na e, Zemi, je to teda jedna osmina, to je šokujúce číslo. Podľa toho, čo vieme, je to bezprecedentný pokles, ktorý bude mať e, nenapraviteľné dôsledky na náš spôsob života, na naše zdravie a samozrejme na našu planétu. Ehm, výživa, kyslík, energetika, ehm, medicína, primárne zdroje. To všetko ehm, prispieva ku kvalite nášho života a je to zásadnou, e, je teda to zásadnou súčasťou biodiverzita v boji proti klimatickým zmenám je nenahraditeľná ľudská činnosť e, ale e, z veľkej časti zodpovedá za pokles biodiverzity a vzhľadom na toto smutné konštatovanie máme dnes len E, takýto, takúto veľmi nepríjemnú bilanciu. E, máme tu e, ciele Európskej stratégie biodiverzity 2020, ale ak, ak nedokážeme ich plniť, ako to vysvetlíme našim mladým ľuďom? Je naliehavé zachovať biodiverzitu, musí to byť absolútna priorita tak ako, sa, eh, mm, je, ako je prioritou boj proti eh, globálnemu oteplovaniu. A mm, bude sa to riešiť na COP15 a musí tam byť stanovený jednoduchý dátum. Potrebujeme mať eh, pre biodiverzitu niečo, ako je Parížská dohoda pre klímu. Nepotrebujeme iba nejaké e, malé ciele, ktoré nikto nebude e, e, rešpektovať. Potrebujeme merateľné, dosiahnutelné a záväzné ciele, potrebujeme mať jasné indikátory a mechanizmy sledovania. V tomto duchu sme začali e, pracovať a ja naďalej budem postupovať e, takýmto prierezovým spôsobom naprieč všetkými politickými skupinami, pretože chceme, aby to uznesenie bolo realistické a ambiciozne, aby Európsky parlament bol prvou inštitúciou únie, ktorá sa vyjadrí na túto tému. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem. Za SAD Cezar eh, Ďakujem, pán predseda. Veľmi správne to povedala spoluspravodajkyňa. Nemôžeme sa predsa stavať k tomu indiferentne a preto sme vo vážnej kríze súvislosti s biodiverzitou. Milión z 8 miliónov druhov sú ohrozených. Musíme mať ambiciozne a záväzné ciele, tak ako to bolo v Parížskej dohode, stanovenie priemerného navýšenia teploty a rovnako potrebujeme záväzné ciele aj v rámci COP15. potrebujeme byť ambicioznejší v chránených oblastiach. 30 do roku 2030 e, z povrchu planéty. A v tejto línii socialistická skupina predloží pozmeňovacie návrhy. Potrebujeme prirodzené klimatické riešenia, pretože do roku 2030 takto môžeme znížiť o tretinu emisie. Súkromný sektor E, kto vlastne toto všetko zaplatí. Nemali by to byť len daňoví poplatníci a verejný sektor, ale aj súkromný a preto je dôležitá aj otázka fiškality environmentálnej, prierezovej. Celý fiskálny systém by sa mal stať realitou a chceme, aby to e, rozdelenie e, zodpovednosti bolo skutočne spravodlivé a na všetkých je potrebné stanoviť si tiež veľmi ambiciózny cieľ a záväzný cieľ v iných oblastiach, či už je to odlesňovanie. Musíme prebrať zodpovednosť komisia, musí predložiť patričné nariadenie, aby sme žiadali o výrobu takých výrobkov, kde je nulová deforestácia. Nemôžeme byť jednoducho indiferentní, keď vidíme, aký je stav s biodiverzitou. Thank you, uh, for... Ďakujem. Za Renew Maria Rodríguez Ramos. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Ako práve povedali kolegovia, ktorí pracujú na tomto uznesení, Čelíme veľmi vážnej situácii. Údaje z posledného vyhodnotenia o biodiverzite a o stave echo, ekosystémov OSN to hovoria veľmi jasne. 66 biotopov sú v nedobrom stave a 48 druhov klesá neustále za posledných 10 rokov ich e, stav. Musíme teda prijať seriózne a odlišné opatrenia, povedala by som bezprecedentné, než to bolo doteraz. Najvýznamnejší pre nás je bod posilniť prepojenia medzi biodiverzitou a klimatickými zmenami mať kolaterálne e, profity, viacej pracovať na e, riešeniach, ktoré sú založené na prírode, aby sme ochránili biodiverzitu. Na to potrebujeme klimatické financovanie, ktoré bude adekvátne, aby sme biodiverzitu ochránili a aby sme začlenili aj všetky potrebné e, súkromné zdroje treba pracovať globálne v záväznom rámci, aby tento rámec bol inkluzívny a ambiciozný zároveň. A na to potrebujeme jasné implementačné kontrolné e, mechanizmy. Predložíme v tomto zmysle pozmeňovacie návrhy, aj návrhy, pokiaľ ide o využívanie pôdy, aby tam bolo jasne zadefinované, E, kde sú tie aspekty, ktoré spôsobujú pokles biodiverzity, aby sme poukázali na našu zodpovednosť v tom, ako spotrebujeme a ako využívame celosvetové lesy. Som presvedčená, že naše uznesenie bude záväzné, solidárne, inkluzívne a ambiciozne. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Ďakujem. Za zelených Vileny Nistor. Ďakujem, pán predseda. Nestojíme len pred e, e, klimatickou núdzou, e, ale je dôležité, aby sme sa v tomto teda máme tu aj núdzu, pokiaľ ide o biodiverzitu a potrebujeme sa naozaj dohodnúť a potrebujeme konať my môžeme prinášať aj riešenia, keď zmeníme spôsob, ako konzumujeme, ako e, produkujeme suroviny v Európe aj vo svete. Naozaj harmonogram je veľmi hektický, e, Stretnutie v Číne je dobre načasovaná príležitosť, aby sme o tom diskutovali globálne aj v rámci Európy. My v zazelených sme spokojní, že všetky politické skupiny v parlamente chcú, aby parlament sa ujal e, vodcovstva, aby bol vlastne hlasom ľudí v Európe, e, aby sme sa dopracovali k dobrej dohode. E, to, čo je zatiaľ navrhované, nepostačuje. Chceli by sme sa teda zamerať na ambiciozne, právne záväzné medzinárodné dohody, medzinárodnú dohodu pokiaľ pôjde o chránené no oblasti, je dôležité zlepšiť e, prepojenie siete Natura 2000 v Európe a takisto obnoviť e, ekologicky zničené habitaty, e, kde tiež môžeme spoločne postupovať. Problém je, že politika nejde holisticky ruka v ruke ani v Európe. Máme tu reformu polnohospodárskej politiky, ktorá prebieha, ale biodiverzita sa netýka respektíve ich e, zameranie nie je dostatočne zohľadňujúce biodiverzitu. Chceme biodiverzitu chrániť e, a nebyť jej, e, teda príčinou jej ničenia, ako je to dnes. Podľa vedeckých údajov E, polnohospodárstvo tiež prís, prispieva k poklesu biodiverzity vo svete. Čiže toto je téma, na ktorú sa musíme zamerať. E, takisto odlesňovanie musí byť zahrnuté. My ako Európska únia musíme byť v tomto progresívni, musíme dosiahnuť k Číne globálnu dohodu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Heidi nepodpísala uznesenie, takže prejdeme na EKR. Alexander Vondra. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že e, toto je jeden z vynikajúcich príkladov, kde EKR sa chce plne angažovať. Sme konzervatívci, myslíme si teda, že ochrana biodiverzity je našou politickou zodpovednosťou. Myslím si, že všetkým je jasné, že sú dôvody konať. Vedci e, varovali, že viac než e, milión druhov je ohrozených vyhnutím a budúcoročný summit bude rozhodujúci pre e, celosvetové riadenie biodiverzity. Sú dôvody konať, takže mm, a mnohé z tých e, cieľov, ktoré boli stanovené, sa asi nepodarí dosiahnuť do roku 2020. A je tu riziko globálnej straty biodiverzity a ďalšieho ničenia ekosystémov. Musíme konať. Istí sú tu otázky, ktorým sa nedá vyhnúť e, aj vopred, pred teda COP15 otázky e, napríklad, ako e, sa budú zosúľaďovať e, ciele s inými globálnymi cieľmi, cieľmi OSN, ako to bude prepojené so záväzkami napríklad financovania, aké ďalšie mechanizmy môžu podporiť implementáciu na národnej, lokálnej úrovni a v neposlednom rade, ako tento rámec môže si zachovať relevantnosť vzhľadom na vedecký rozvoj a rozvoj nových technológií. No ale celkom iste tento návrh je vynikajúcim východiskom a chceme predložiť pozmeňovacie návrhy, aby sme doladili tento výborný návrh textu a tešíme sa na plodnú spoluprácu s ďalšími e, spoluspravodajcami ešte pred decembrovým hlasovaním v našom výbore. Ďakujem. Silvia Modik for the GUE. Ďakujem Silvia Modik za GUE. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým predrečníkom. Som náčená, že je tu naozaj podpora zo všetkých politických skupín. E, naozaj e, treba vyzdvihovať, že sme v kritickej situácii. Čísla týkajúce sa biodiverzity, týkajúce sa ohrozených druhov, druhov ohrozených vyhnutím, tie čísla sú hrozostrašné. Biodiverzita je v takej istej kríze ako klíma. Máme tu cieľ ktorý chceme dosiahnuť do roku 2020, ale samozrejme treba ísť ďalej. Nová predsednička komisie slúbila nové opatrenia, nové, novú stratégiu, ale čo je na tom nové? Je dosť jasné, že to, čo sa udialo doteraz, nebolo dostačujúce. Potrebujeme nové metódy, potrebujeme nové nápady, potrebujeme merateľné ciele, viac záväzných cieľov. Potrebujeme e, právnu silu. Polnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú súčasťou tejto rovnice pokles biodiverzity v mojej krajine súvisí najmä s lesným hospodárstvom, takže to nemôžeme ignorovať. Uznesenie by mohlo byť ambicioznejšie, mohlo by byť prísnejšie. Polnohospodárstvo sa musí zmeniť, musí pomáhať chrániť biodiverzitu. A musíme splniť ciele Parížského dohovoru, ale Takisto potrebujeme zlepšiť aj biodiverzitu a preto dúfam, že výbor NB sa bude podielať v budúcnosti aj na reforme spoločnej polnohospodárskej politiky, pretože žiaľ, ak budeme počúvať iba polnohospodárskú a lesnickú lobby, tak nedosiahneme reformu spoločnej polnohospodárskej politiky, ktorá bude priateľská voči biodiverzite. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz otvoríme voľnú diskusiu predtým, než dám slovo komisii. Okay, so uh, I think there are more. So we start with Klaus for the... Začneme teda Klausom Bürnem za zelených. Mali ste mňa na mysli? Dobre. Pri Klaus Buchner. Pri uh, boji proti poklesu biodiverzity väčšinou sa začína tým, že sa povie, že ten životný priestor uh, zvierat či rastlín sa zmenšuje. Okrem toho eh, zodpovedné sú za to rôzne jedy, väčšinou polnohospodárske. Čo sa však absolútne zabúda, je pôsobenie elektromagnetického vysokofrekvenčného žiarenia. Máme veľmi presný výskum týkajúci sa um, mechanizmu účinnosti, ako toto žiarenie škodí. Len sa to prakticky nezohľadňuje, pretože sú za tým veľké ekonomické záujmy. Vieme veľmi to dobre odsledovať na stromoch. Práve tie časti stromov, ktoré sú vystavené žiareniu, tie priebehu dvoch, troch rokov umierajú časti, ktoré nie sú pred, e, vystavené žiareniu, aj keď je všetko identické, voda, ten istý kmeň a tak ďalej, tie stromy prežívajú. Podobne sme pozorovali e, aj na zvieratách a teoreticky to teda aj vieme. Čiže ja by som naozaj naliehavo žiadal o to, aby sme tento škodlivý mechanizmus, tento dôvod vymierania druhov, aby sme ho aj e, tu zohľadnili. Ďakujem. Thank you. Uh, for non Ďakujem za nezaradených. Eleonora Evi. Grazie, prezidente. Ďakujem aj ja som chcela vystúpiť k tomuto uzneseniu, pretože je veľmi dôležité, aby sme silným a jasným spôsobom nechali počuť hlas EP. Treba sa sústriť na niektoré aspekty, ktoré treba posilniť v uznesení aby sme rozhodnejšie poukázali na radikálne zásahy, ktoré sú potrebné v zmene, e, podstatnej politickej zmene. zmeniť korelácie medzi ľudskou aktivitou a bezprecedentnou e, zmenou a poklesom biodiverzity. Na to treba poukázať a už nemôžeme viacej ignorovať túto situáciu. Pretože nielen v Európe, ani globálne nedosiahneme ciele 2020, tak ako bolo potvrdené v máji, súčasné trendy v strate biodiverzity majú dramatické dopady aj na ciele udržateľného rozvoja napríklad v oblasti chudoby, zdravia, vody, mesto, klíma, oceány, pôda. Miera vyhnutia druhov je bezprecedentná a neustále narastá. Neuveriteľný počet 1 miliónov druhov, ktoré sú ohrozené absolútnym vyhnutím. A je teda rozhodujúca spravodlivé, aby EP prijal čo najambicioznejšie uznesenie, aby Európa definitívne prestala e, s, s cieľmi, ktoré budú len dobrovoľné. Potrebujeme zásadné, merateľné a záväzné ciele. Súhlasím s kolegami jasné stanovenie cieľov do roku 2030, jasné, transparentné ukazovatele, aby sme potom vedeli aj politicky e, vystopovať e, ktorí sú, e, tí, ktorí sú zodpovední. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Catherine Chabot for Renew. Ďakujem teraz za Renew, pán Nišabo. Ďakujem. Všetci sa zhodneme na tom, aká je situácia, síce, že biodiverzita, či už morská, pozemská, pobrežná, e, prispieva k rovnováhe e, života na Zemi. Potrebujeme poukázať na riešenia, ktoré vychádzajú z prírody, e, z pozemských a námorných ekosystémov už sa to tu viackrát povedalo, potrebujeme aj riešenia, aby sme odpovedali na klimatické výzvy. Mali by sme viacej uvažovať nad tou myšlienkou, e, ktorú aj predložila Medzinárodná organizácia pre ochranu prírody, napríklad dať cenu prírode. Mali by sme nad tým pouvažovať. Niekto tu naznačil koherentnosť Áno, treba ju podporiť, koherentnosť našich politík, napríklad námorná doprava. Tam sme hovorili len o emisiách námornej dopravy, ale to isté platí aj pre dopady námornej dopravy, napríklad e, motory, ako vplývajú na morskú biodiverzitu, aj motory, keď fungujú e, v prístavoch a tak ďalej. Biodiverzita je našim spoločným majetkom a nemala by to byť len záležitosť štátov, e, kolektivít, e, priemyselníkov. Jednoducho e, mala by to byť záležitosť všetkých našich občanov. A túto myšlienku, myšlienku účasti, participatívnosti, aj to by sme mali podporiť, organizovať možno také nejaké výchovné aktivity oblasti, a veľmi pozitívne by sme sa mali pozerať na biodiverzitu a venovať sa tejto problematike. Ďakujem. Paulus. Paulus. Ďakujem. Ja chcem upozorniť na veci, ktoré tu ešte nezazneli. Keď si pozriete štúdiu hrani- planetárnych hraníc, ktoré urobil inštitút e, odolnosti, tak vidíme, že by, strata biodiverzity je najväčšia hrozba. A potom uvidíme biogeochemické toky, dusík a fosfor, aj tu sú problémy. A je tu úzká väzba, pretože ak máte veľa vodíka v pô- e, dusíka vo pôde, v akvasystémoch, systémoch, tak ohrozujete diverzitu, lebo rastliny a zvieratá, ktoré sú zvyknuté na nižšie koncentrácie dusíka a fosforu, odchádzajú, strácajú sa, lebo ich vytlačajú iné druhy. A to mi hovoria ekologovia, to je najväčšia hrozba, ešte väčšia hrozba ako používanie pesticídov. Ďakujem. Mm, pokiaľ sa nemýlim, tak sa už nikto ďalší nehlási o slovo. Takže by som dal teraz slovo komisii predstaviteľovi DG Envy. Ďakujem. Ďakujem aj parlamentu a výboru za to, že upozornil na tieto závažné otázky, ako ste sami povedali. Je to ekologická kríza, ktorá ide ruka ruke s menou klímy a ohrozuje základy našej existencie. To je biosféra. Biosféra je to, na čom závisíme. My závisíme o to, čo nám biosféra dáva. A strata biodiverzity je jedna z planetárnych tých limitov hraníc, ktoré sú tu ohrozené, súvisí to s tokom, s cyklom živín, a teraz príde CBD Copex a potrebujeme na ňom niečo, čo bude transformatívne. Nemôžeme už pokračovať tak ako business usual. Potrebujeme niečo rozhodujúce. To je to, čo nám vedci hovoria. IPBB správa, to je správa, ktorá to veľmi jasne hovorí. Hovorí, že stratíme nielen milión druhov v krátkej dobe, ak nič neurobíme. A Identifikujú sa tam aj hlavné hnacie sily, dôvody to, e, to stavu straty. Vieme, že je to degradácia využívania pôdy, nadmerné využívanie pôdy, oceánov, samotná zmena klímy, invazívne druhy a tak ďalej. Čiže nie je to biznis ako usual. Musíme um, niečo robiť. V politickom usmernení zvolenej predsedničky v zelenom díle je potreba, že musíme riešiť e, otázky kontinentu, ako aj biodiverzity. biodiverzity. Sú ta, je tam orientácia, ktorá hovorí o ochrane a obnove našich ekosystémov. To musí byť základom našim E, cieľom e, zmena klímy, biodiverzita, ekosystémy. To všetko kráča ruka v ruke a potrebujeme to pre náš život, aj priemysel, ekonomiku. Potrebujeme vytvoriť nový globálny rámec biodiverzity, podobne ako máme pre klímu. To platí, keď hovoríme to, aká bude bio, stratégia biodiverzity pre rok 2030. To je v Green Deale. A podľa nás to má mať dva aspekty. Jeden je využívanie pre globálny rámec až do roku 2050 s určitými milníkmi pre rok 2030 a potom potom ďalej naše vodcovstvo musíme ukázať cez príklady, cez záväzky tak, aby sme dosiahli naše ciele. Viacerí ste povedali, že jeden z aspektov, ktorý chýba v politike biodiverzity, je kvantifikácia, merateľnosť. Je jednoduchšie merať CO2 v atmosfére ako stratu ekosystémov a biodiverzity, ale veda dosahuje pokrok a máme väčší potenciál aj definovať kvantifikovateľné ciele, čo by mal byť nejaký globálny vrcholový cieľ, ktorý by nám pomohol, podobne ako máme v klíme zníženie o nejaké stupne Celzia, aj v biodiverzite by nám to pomohlo. Druhým prvkom biodiverzite a politike je, že nám chýba efektívny mainstreaming, to znamená prijatie záväzkov tejto politike. Ešte jeden aspekt, o ktorých ste hovorili, a to je väzba na zmenu klímy. To nie sú nezávislé témy. Oni na seba vzájomne vplývajú. A je veľká možnosť odoslať politickú, politickú pozitívnu výzvu k nejakom riešení tým, že budeme riešiť obnovu prírody, to znamená aj veľkú úľavu prínos pre ľudí v súvislosti s celými zmenami na planete. Takže musíme prijať prierezové politiky, opatrenia a riešiť tieto hlavné tlaky. Musíme sa stať príkladom pre medzinárodnú úroveň, musíme mobilizovať financovanie zainteresované strany a aj pre biodiverzitu potrebujeme zabezpečiť spravodlivý prechod, tranzíciu. To znamená, že aj v odvetvových politikách to musíme spravodlivo zohľadniť. Potrebujeme aj pozitívne posolstvo. Nemôžeme E, budovať zmenu len na tých predpovediach apokalipsy a vyhnutia všetkých druhov. Musíme vy, po, pozdvi, e, vyzdvihnúť aj určité pozitíva, ako krása prírody, ktorá stojí za to, aby sa zachovala. A musíme určiť pozitívne hodnoty a prínosy, ktoré z toho ľudia majú Návrh uznesenia parlamentu je veľmi dobre pripravený, zdôrazňuje naliehavosť, e, uznáva väzbu na zmenu klímu, polnohospodárstvo, financovanie. Ak by som mohol navrhnúť ešte nejaké oblasti, ktoré by ste mohli tiež skúmať, tak to sú aj to, čo tu zaznelo vo vstupoch, napríklad e, footprint e, biodiverzity, E, vplyv na obchod, riešenie potenciálnych cieľov o ochránených oblastiach a opatreniach ochrany, zachovania, kde sa dajú ľahšie získať údaje, kvantifikácia. Ďalej nedávne oznámenie o posilnení akcií na ochranu lesa. A jedna vec, ktorú by sme chceli urobiť, je to tá väzba Paríska dohoda zmena klímy, ale dohovor o, biologi- o biodiverzite už má určité nástroje, keď nie sú dokonalé, ale namiesto toho, aby sme prišli s novým konceptom z národných príspevkov, možno by sme mohli posilniť už existujúci systém vnútro národných stratégií a plánov biodiverzity, tak aby boli merateľné a aby to bol verifikovateľný systém. Pokiaľ ide o financovanie, tak nemusíme nevyhnutne vytvárať nové štruktúry a fondy, keď môžeme využívať súčasné fondy, ako je Globálny fond životného prostredia, ktorý by mohol viac potom fungovať v oblasti biodiverzity. Nešiel by som naďalej, myslím si, že každému je jasné, čo, o čo ide a návrh uznesenia bude veľmi pozitívny k tomu, aby sme a, e, mohli všetci z, posilniť naše sily. Uvidíme, aký bude obsah a, a čo, čo dosiahne posolstvo. Takže ďalšie kroky. Lehota pre pozmenujúce návrhy zajtra o 11. Hlasovanie v Envy bude 2. alebo 3. december, najbližšie zasadnutie a potom, to sa ešte musí potvrdiť, hlasovanie v pléne v januári a súčasne budete pracovať s radou na záveroch rady, ktoré by mohli byť schválené buď koncom tohto roka, alebo začiatkom budúceho roka, čo znamená, toto uznesenie bude prvou príležitosťou, možno aj poslednou, pre parlament formálne zaujať stanovisko, postoj k mandátu CBD a k záverom rady. Takže je to uznesenie, ktoré je mimoriadne dôležité mm, pre túto problematiku. Myslím, že táto debata o CBD je skončená a môžeme prejsť k ďalším témam o chvíľočku. So we are going to have a joint debate for... Mať spoločnú debatu prog- pod programov 7 až 10. To sú námietky, ktoré sa týkajú rôznych GMO. A dám slovo tým poslancom, ktorí podpísali návrh námietky. Začneme s tým mecom e, eh, SAD GUE a tak ďalej. A potom dáme slovo komisii, až keď sa vyjadria aj ďalšie skupiny. Takže teraz za zelených. Ďakujem, pán predseda, tu som. máme námietky voči štyrom GMO, ktoré sú tolerantné voči viacerým herbocídom. Glyf- glyfosát a glyfosinát. Chcem využiť túto debatu na to, aby som sa spýtala komisii tri otázky. Veľmi často nesúhlasíme v tom, čo hovoria európske nariadenia. Moja prvá otázka je, súhlasíme, že keď sa píšu rozhodnutia, tá komisia musí zohľadniť všetkú relevantnú legislatívu a legitimné faktory? Moja druhá otázka je, čo sú legitímne faktory pre vás? Je ochrana biodiverzity nie legitímnym faktorom? Je zvýšené vystavenie toxickým herbicídom nie legitímnym faktorom pre pracovníkov v tretich krajinách v polnospodárstve? veľké odlesňovanie v krajinách, kde sa pestujú, e, pestujú plodiny nie legitimným faktorom. Iste poviete, že všetky tieto veci sú zodpovednosťou tretich krajín, ale my ako Európska únia sme podpísali medzinárodné závisky o zdraví a životnom prostredí. Takže mám jednoduchú otázku. Súhlasí komisia, že je potrebné zohľadniť interna- medzinárodné záväzky EÚ v oblasti zdravia a životného prostredia ako ciele OSN v udržateľnosti a Parížská dohoda, keď hovoríme o autorizácii GMO? Ďakujem. Ďakujem za SAD Günther Sidl. Vážené kolegyne, kolegovia, v poslednom uznesení v tomto výbore aj v pléne sme dosiahli dobrú väčšinu a ja dúfam, že aj dnes sa nám to podarí dnes. Pri hlasovaní z popoludní ide aj o nové povolenia, aj e, o predlženia existujúcich povolení pre GMO bavlny a soje Ide tu o problém rezistencie, pretože sa tu pridáva ďalší gén a je toxický pre niektoré larvy hmyzu. Tieto rezistencie, o ktorých tu hovoríme, sa týkajú najmä glyfosátu a glykozasinátu. Glykosinát sa zaradil ako ohrozenie pre rastliny a je zakázaný v Európe od roku 2018. Vieme, že glyfosát Medzinárodná agentúra pre e, skúmanie rakoviny označila za látku, ktorá môže spôsobovať rakovinu a hovorí sa aj o zákaze. V Rakúsku napríklad kde je veľká podpora a podporuje aj tento názor a ja som tu už niekoľkokrát povedal a preto to ešte raz opakujem, že e, pestovanie GMO rastlín vedie aj k vyššiemu používaniu pesticídov pretože tu vzniká určitá rezistentnosť a to vedie k vyššej potrebe použitia pesticídov a teda vyšším zvyškom pesticídov v úrode. Ak v Európe príjmame opatrenia, hovoríme o opatreniach alebo zákaze pesticídov a rastlinných jedov a potom na druhej strane tu dovolíme dovory, dovozy látok, ktoré sú odolné a geneticky modifikované, sa dostávame do rozporu a preto moja politická skupina SAD tu bude hlasovať za odmietnutie. Ďakujem. Azague GUE Ania Hazekamp. Ďakujem. Žiaľ, znovu komisia obnovuje existujúce oprávnenia a dáva nové oprávnenia pre e, kukuricu, soju a bavlnu, ktoré sú geneticky modifikované, sú nebezpečné, nemá to demokratickú legitimitu a zvyšuje použitie nebezpečných pesticídov. Sú to arch archaická, je to archaická deštruktívna polnohospodárska produkcia, ktorú musíme odstrániť ak chceme mať schopnú planetu. A povolenie, povolenie dovozu GMO rezistentných na glyfosát a glykofosát sú takéto ohrozenie, pretože ohrozujú rôzne druhy hmyzu, ako napríklad motyle. Je to skutočne logika minulého storočia, keď sme si mysleli, že chemické pesticídy a hnojiva sú riešením, ale dnes vieme, že vlastne riešením nie sú, ale skôr sú zdrojom problémov. Viem, že Európska komisia nám povie, že majú povinnosť autorizovať tieto dovozy aj keď tu nikdy nie je kvalifikovaná väčšina členských štátov za takéto oprávnenie. Ale to nie je pravda. Samozrejme, komisia je legálne viazaná prijať rozhodnutia po hlasovaní v odvolacom výbore, ale článok 6 odsek 3 nariadenia komitológii umožňuje komisii nevydať oprávnenie pre dané GMO, ak nie je kvalifikovaná väčšina štátov za a Európska komisia taktiež nemusí dodržiavať posúdenie EFSA, najmä keďže tieto posúdenia nie sú kompletné a nezohľadňujú rizikové zvyšky v dovážaných produktoch. Takže moja otázka je jednoduchá. Bude komisia konečne odhodlaná neautorizovať viac GMO, ak nebude kvalifikovaná väčšina štátov za? pretože to je to najmenej, čo môžete urobiť pri rozhodovaní, tak aby ste dodržiavali demokratické zásady. Ďakujem. A teraz Eleonora Evi, nezaradený. Ďakujem. Veľká väčšina GMO rastlín pre dovozoch je tolerantná na jeden alebo viac herbicídov, čo vedie k zvýšeným zvyškovým zostatkom v e, dovozoch. Tieto rezidua, ako aj herbicídne dôsledky a možné kumulatívne dôsledky, sa považujú za veci, ktoré sú mimo právomoci a pôsobnosti panelu EFSA. EFSA to aj potvrdila. To, ako sa herbicídy rozkladajú pri GMO, môže byť spôsobené aj samotnou modifikáciou a zvyšovať toxicitu. Takže ako komisia uzavrie tento nedostatok, ktorý máme v posudzovaní rizika vzhľadom na kompetencie EFSA? Ako budeme správne posudzovať GMO a ich rezistentnosť pri dovozoch? Ďakujem. Pán mm, mm, Petikajnen podpísala, ale nie je tu. Takže za EPP dostane slovo Jessica. Ďakujem. Budem, e, začnem tým, že zopakujem niektoré veci, ktoré som už povedala v tomto výbore. Naposledy, keď sme hovorili o týchto námietkách, e, a zopakujem to, lebo naša línia sa nezmenila. EFSA dostala svoj mandát a neprekročila ho. A otázka, ktorá tu vzniká, že či musíme dodržiavať to, čo povie EFSA. A otázka je, že na čo vlastne potrebujeme EFSA, keď e, potom sa nedržíme jeho, jeho rady. Tu nie je identifikované nič, že tieto, raz, tieto plodiny sú škodlivejšie než konvenčné, tradičné plodiny a ak EFSA povie, že produkt je bezpečný, mali by sme veriť ich vedeckému názoru a podkladom. Preto si myslím, že komisia neprekročila svoj mandát a chcela by som vyzvať všetkých mojich kolegov a tento výbor, aby hlasovali proti týmto námietkam. Ďakujem. Za Renew tu nemám nikoho prihláseného, takže za EKR Alexander Vondra. thank you. Uh... Ďakujem. Len pred pár minútami sme hovorili o biodiverzite a mali sme šťastie, pretože veda a ideologický postoj e, sú v jednej línii. Tu máme problém a EKR tradične sa stavia za vedu. Jednoducho sme proti všetkým týmto výhradám, namietkám, pretože ich poháňa len ideológia a obavy. Rizikové posúdenie geneticky modifikovaných plodín v EÚ je jeden z najprísnejších vo svete a je dostatočne e, robustný, aby sa preverilo, že geneticky modifikované produkty sú také bezpečné ako aj e, konvenčné Myslím si, že nariadenie o GMO musí byť podporované vedou a ak objektivita a autorita tej vedy je otvorená politickému spochybňovaniu, tak um, je tu riziko, že podkopeme legitimnosť nášho celého regulačného systému. Len sa pozrite na to, ako môžeme kritizovať uh, z klimatických skeptikov alebo tých, ktorí sú proti očkovaniu a pritom systematicky ignorujeme e, závery EFSA, ktoré sú opakované, že GMO plodiny sú absolútne bezpečné. Takže pozrite, ja chápem, že niektorí z vás máte politické výhrady. Ja chápem, chápem aj to, že kresťanskí demokrati k tomu môžu mať názor ale myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že využívanie GMO e, na potraviny je obmedzené. Treba si uvedomiť, že sa e, to využíva na iné účely a keď tu, bude neust- keď tu bude, budú neustále námietky, môže to mať mm, devastačný účinok na EÚ ako takú, takže tu máme výhrady. Thank you. Uh, no other speakers. Ďalší rečníci? Dobre. Prejdeme teda ku komisii. DG Sante. Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj za vyjadrenia. Samozrejme, veľmi pozorne som počúvala všetkých vystupujúcich. Musím potvrdiť, že Všetky procedurálne kroky sa zrealizovali v rámci vykonávajúcich právomocí, ktoré boli komisii potvrdené existujúcou legislatívou. EFSA urobila komplexné posúdenie rizika a dospela k záveru, že produkty sú bezpečné. Komisia konzultovala verejnosť k tým návrhom stanovísk a všetky e, pripomienky verejnosti EFSA zohľadnila. Na základe tohto, na základe pozitívneho stanoviska EFSA. Komisia predložila návrhy výborom a je pravda, že e, teda nedostávame stanoviska od výborov, ale to neznamená, že ak chýba stanovisko, tak komisia neschváli vzhľadom na pozitívne stanovisko EFSA. E, musíme vyzvihnúť to, že produkty sú považované za bezpečné a cieľ legislatívy je zabezpečiť, aby produkty GMO, ktoré sa dostávajú na trh EÚ, boli bezpečné. Čo sa týka ďalších faktorov, ktoré e, vyzdvihli niektorí vystupujúci, treba si uvedomiť, že rozhodnutia na potvrdenie bezpečnosti jednotlivých produktov nemôžu byť priamo prepojené s objemom dovozov z konkrétnej tretej krajiny. Ani to nemôže byť prepojené s dosiahnutím medzinárodných záväzkov únie. Hovoríme o povolení individuálnych produktov a mm, chceme zabezpečiť, aby boli bezpečné. Ako to môže vyriešiť problém zmeny klímy, e, deforestácie alebo ďalších medzinárodných záväzkov? Aj keď e, povolenie týchto GMO absolútne nepodkopáva implementáciu medzinárodných záväzkov, ako predchádzajúci vystupujúci za komisiu už vysvetlil, tak tým, že máme e, koherentné komplexné stratégie. Schválenie individuálnych GMO nepodkopáva absolútne žiadnym spôsobom úvahu o rozvoji e, proteínových rastlín EÚ, čo ak bude Úspešne umožní to zníženú závislosť od dovozov. Treba si uvedomiť, že náš polnohospodársky sektor závisí od týchto dovážaných proteínov a musíme zabezpečiť, aby tieto dovážané proteíny boli bezpečné. Toto je cieľom legislatívy. A máme túto závislosť, je tu dopyt po týchto produktoch v EÚ, takže cieľ tejto úvahy o e, proteínových rastlinách EÚ e, nie je podkopaný tým, že sa potvr, pod, povolia jednotlivé GMO. Naopak, tá úvaha musí pokračovať, e, aby sa znižila spotreba týchto dovozov. Povolenie jednotlivých GMO nepodkopáva implementáciu napríklad aktivity EÚ proti deforestácii, aký je, alebo odlesňovaniu. Aký je cieľ? znížiť spot, teda zvýšiť spotrebu produktov, ktoré nezávisia od odlesňovania. Čiže chceme znížiť odlesňovanie. E, toto nie je schvalovanie e, GMO, ktoré to e, vyrieši. Ideme riešiť tú závislosť. Čiže nie sú konkrétne špecifické faktory týkajúce sa týchto jednotlivých GMO, ktoré by spochybnili povolenie, pretože uh, E, sú bezpečné. EFSA dospela k záveru, že sú bezpečné. A toto je dôvod, prečo komisia podľa nariadenia o GMO musí prijať rozhodnutie a preto to rozhodnutie musí byť pozitívne. Na záver chcem povedať ešte aj to, že aj keď samozrejme parlament v zásade môže iba e, spochybniť to povolenie, ak komisia e, prekročila svoje mm, vykonávacie právomoci. Musím vyzvehnúť, že sme rešpektovali naše vykonávacie právomoci, ale e, uvedomujeme si, že je tu aj teda istá nedohoda alebo možno isté nepochopenie, čiže samozrejme máme záujem dialog, mm, chceme diskutovať a dúfam, že tento záver e, zo strany komisie zareagovala aspoň na tieto obavy a umožní nám to reálny dialog, ktorý nám pomôže aj dosiahnuť pokrok v našich medzinárodných záväzkoch a ktorý nám pomôže implementovať legislatívu, ktorá už bola parlamentom a radou pred pár rokmi prijata. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem. Hlasovanie bude teda dnes popoludní a ak budú tie námietky prijaté, bude sa o nich hlasovať ešte aj v pléne na ďalšom plenárnom zasadnutí v Bruseli. Prejdeme na ďalšiu tému. To je nariadenie o, spotreb, o systéme zberu údajov o spotrebe lodného paliva a slovo dám spravodajkyni Jute Paulus a potom samozrejme tieňovým spravodajcom. Thank you. Ďakujem pekne. V prvom rade e, ďakujem komisii za to, že e, revidovala tento návrh ktorý už je v platnosti. Máme teda prvé zozbierané údaje za tento rok. Chcela by som všetkým v tejto miestnosti pripomenúť, že lodný sektor je jeden z tých e, mála sektorov, okrem leteckej dopravy, ktorý nemá záväzne klimatické ciele, vôbec žiadne. A keď čítate vestník Envy, ktorý napríklad, keď, keď ste si prečítali včerajší, e, tak ste sa dozvedeli, že tieto emisie stúpili od roku 1990 o 48% a zatiaľ nie je v dohľade e, žiadny koniec. Dokonca sa odhaduje, že do roku 2050 to môže stúpnuť o 250%. Náš systém zberu údajov je dobrý, najmä ten faktor, že prepravované e, kargo sa musí monitorovať v rámci systému. To je veľmi dôležité, pretože progres E, priemysel si žiada teda aj tú uhlíkovú stopu, ktorú nevieme vypočítať, ak nevieme, koľko, e, aký náklad preváža konkrétna loď. Takže sme veľmi radi, že rada chce, aby tento parameter sa e, do toho zakomponoval účel tohto dokumentu je zladiť to so systémom zberu údajov IMO, čiže Medzinárodnej námornej organizácie, ktorá má trošku odlišný systém od systému EÚ. A aby e, sa prekonali byrokratické e, prekažky, alebo teda aby e, majiteľia lodí nemali príliš veľkú byrokratickú záťaž, treba tieto systémy zosúladiť. Ale ja by som chcela vyzdvihnúť, že zber údajov to nie je to isté ako zníženie emisí. A takisto kto eh, si včera čítal správy, mm, tak tých 11 tisíc vedcov eh, volá po okamžitých krokoch eh, v boji proti zmene klímy. Čiže mali by sme naozaj prijať významné kroky a prvým podľa mňa by bolo, že budeme nasledovať volanie pani von der Leyen a zapomponujeme lodnú prepravu do ETS. 20% z toho by sa dalo využiť na napríklad financovanie efektívnejších motorov, efektívnejšej prepravy a v končnom dôsledku by sme mali hovoriť aj o záväznejších cieľoch pre námorné emisie, ktoré sa zatiaľ e, teda nemerajú, ale potrebujeme mať aj takéto ciele, ak nechceme podkopať klimatické ciele e, v celku. A som veľmi rada, že komisia nám odprezentuje e, teda teším sa na to, čo nám odprezentuje komisia a teším sa na to, čo povedia kolegovia. Ďakujem, to bolo také pekné premostenie. Prejdeme teda priamo ku komisii, k prezentácii komisii a potom e, dostanú slovo samozrejme tieňoví spravodajcovia. Pani Beatrix Jordi z DG Klima, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda som veľmi rada, že tu dnes môžem byť, aby som povedala eh, aby som povedala niečo o tom tzv. návrhu MRV, čiže to je tá, to zosúladenie z IMO. Ako povedala Juta Paulus, je to veľmi dôležitý sektor v celkovom kontexte a ja teda prejdem jednotlivými bodmi, ktoré som načetla tu na prvom slajde kontext. Je to kľúčový sektor. Doprava predstavuje 80 celkového globálneho obchodu, teda námorná doprava. To je celkom pôsobivé číslo, čiže e, asi 2 až 3 celkových e, e, emisí skleníkových plynov. Je to vyššie než e, globálne emisie niektorého členského štátu. Keby to bola krajina, bola by na šiestom mieste. Očakávaný nárast e, sú viaceré scenáre a hodnotenie týchto scenárov súvisí aj s obchodnými scenármi, čiže ťažšie sa to predpovedá. Ale všetci sa zhodnú na tom, že sa dá očakávať nárast emisí. Európsky e, majiteľia lodí kontrolujú tretinu námornej flotily je to teda veľmi dôležité odvetvie, e, tvoria sa tam pracovné miesta, má to ekonomickú hodnotu. Chcem vám ukázať ešte na takom krajšom grafe e, tie čísla, ktoré som práve spomínala. Čiže celkový vnútroeurópsky obchod je 36 e, externý obchod EU 75 tých 80 ktoré som spomínala, to je globálne číslo. Kontext Čiže potrebujeme naliehavo konkrétne konať. Medzinárodná námorná doprava je jediný sektor, ktorý nie je zahrnutý e, do záväzkov znižiť emisie skleníkových plynov a Zvolená predsedníčka komisie vo svojej agende uviedla, že všetky sektory vrátane námornej dopravy musia prispieť k úsiliu na dosiahnutie cieľov Parížského dohovoru. Ak e, by som teda mohla zopakovať tretí bod, ktorý je parlamentu veľmi blízky. To je systém ETS, teda systém obchodovania s emisiami. Tam treba konať na úrovni IMO, čiže vyzývam IMO alebo Úniu, aby od roku 2023 začali s prípravnými prácami a s konzultáciami e, zainteresovaných subjektov. Samozrejme, e, treba podporiť medzinárodnú rozvoj na medzinárodnej úrovni, je to medzinárodný trh a pracujeme. A ja sa teraz dostanem k meraniu, pretože samozrejme e, meranie nie je zníženie emisie, aj keď to meranie už môže mať e, istý vplyv na zníženie emisí. Na ďalšom slajde vás nebudem teraz e, nudiť všetkými tými skratkami, ako je index energetickej efektívnosti, alebo mm, plán manažmentu efektívnosti lodí. Chcem niečo povedať o IMO a ich harmonograme počnúc rokom 2011. Tam bola prijatá legislatíva energetickej efektívnosti, no nebolo to veľmi ambiciózne a určite sa na tom zhodneme. Potom je tam systém zberu dát IMO netreba zabúdať, že to tiež e, vyšlo vlastne z európskeho systému. Najprv tam bol teda európsky dátový systém a potom IMO, a potom zase Európa. No a dôležitý dátum je apríl 2018. Vtedy vlastne Prvýkrát boli stanovené ciele v rámci IMO, ako znižiť emisie skleníkových plynov, čiže do roku 2050 znížiť ich o aspoň 50 v porovnaní s rokom 2008 a takisto znížiť uhlíkovú intenzitu lodí. Čo tu máme v legislatíve? Alebo to, čo máme momentálne na stole, tak v parlamente ako aj v rade. To je toto nariadenie, nariadenie z roku 2015. Pripomínam, že to bol prvý celkom dobrý krok na e, zber a verifikovanie emisí. E, za mojich e, čias také nič nebolo. Potom nám išlo teda samozrejme o transparentnosť, aby sa stimulovalo, stimuloval prechod na energeticky efektívne technológie toto je koexistencia oboch systémov, ako som už spomínala. Európsky systém začal fungovať v roku 2015, potom v roku 2016 prišiel systém IMO a v EMRV tam je to v článku 22.3 nariadenia sa uvádza, že v prípade medzinárodnej dohody o globálnom monitorovaní mm, príjmeme alebo budeme riešiť túto situáciu tu teda riešime to nariadenie IMO o zbere dát. Kľúčové ciele samozrejme chceme na pomoc harmonickú implementáciu, chceme znížiť administratívnu záťaž a chceme zachovať ciele nariadenia EÚ Ehm, sústredí, budem sa sústredovať na bod 2, čiže e, priniesť tam transparentnosť, aby sa e, stimulovalo, stimuloval prechod na technológie, ktoré sú energeticky efektívne. Od júla tohto roku už máme údaje z 11 600 lodí, ktoré boli v európskych prístavoch. Máme tu posúdenie dosahu, to je také klasické, e, to je taký tzv. proporčný, pretože to vychádza z tých predchádzajúcich posúdení vplyvu. Chcem, aby ste teda zohľadnili aj to, že sa nezačínalo od nuly, že to bol kvázi druhý krok. A teda máme tu klasické tri alternatívy, čiže jeden, ostane to nariadenie ako je. E, druhá alternatíva, že si zachováme naše zásadné e, princípy, aj keď sa to trošku zosúľadiť. No, alternatíva číslo 3 je plná harmonizácia s IMO. Ešte pár vied eh, k tým zahrnutým kandidátom, ako je governance, to je samozrejme dôležité. Nemal, nechceli sme meniť governance, pretože by to znamenalo, že čínska loď, ktorá ide z Rotterdamu do Marseille, tá by nebola nahlásená v rámci Európy. Čiže to sme od začiatku zavrhli. Takisto vykazovanie CO2, to je absolútne nevyhnutné, čiže tieto dve alternatívy sme zavrhli. Porovnanie možností. Tu pôjdem rýchlejšie. Číslo 3 bol mimo možností. Transparentnosť by totiž nebola v rámci nášho monitoringu, čo je potrebné pre európsky monitorovací systém číslo 1 nič nerobiť a nechať bremeno na hlasovania nebolo ideálne, takže sme sa zvolili možnosť 2, čo bola taká racionalizácia veľkosť týchto návrhov. Niektoré sú menšie, čo ja viem, firmy, obdobie na hlasovanie, povinnosti v prípade zmeny firiem, čo sa stane potom, dobrovoľné hlásenia o kargov. Ja viem, že pre parlament to nie je malé a preto sme to zmenili v porovnaní s predchádzajúcimi, aby IMO, pretože IMO nemá tieto údaje o kargu, a v rámci zmierovania bolo mnoho hlasov, ktoré to tam chceli mať. Preto sme súhlasili s dobrovoľným nahlasovaním. Ďalšie časti, ako som spomenula, sú kogovernancia, transparentnosť, to sme nenavrhli. A spravodajkyňa pani Pauli spomenula aj mandát Koreperu, ktorý sme dostali 25. oktobra Chcem ešte povedať dobrú správu k existujúcemu monitorovaniu. Prvýkrát máme údaje o emisiách za 11 600 lodí, ktoré chodia do európskych prístavov, čo predstavuje 139 milióna tón CO2 emisí. Správne nahlasovanie sa bude robiť od budúceho roku a náš pocit je, že tu máme dobrý prvý cyklus dodržiavania. V Tetisiami Envy, to je tá databáza, ktorú máme v Európskom e, kej agentúre pre námornú bezpečnosť. Takže tam máme dobré údaje pre transparentnosť a od júna musia všetky lode podávať hlas, hlásenia a od júla je to verejne dostupné a od Budúceho týždňa urobíme reboot, aby sme mohli správne posúdiť všetky údaje. Takže to je ten prvý taký výsledok a viacej veci príde ešte v najbližších týždňoch. Ako vyzerá situácia? Ako som povedala, transparentnosť, e, systém NB funguje a vyžaduje alebo má veľkú politickú pozornosť a E, je to potrebné, pretože chceme zlepšiť situáciu v námornej doprave a toto je prvý krok k dobrému monitorovaniu, čo je veľmi dôležité pre plány, stratégie. A tu máme čiastočné zosúladenie z IMO, ako som už povedala. Ďakujem zatiaľ za vašu pozornosť. Ďakujem. A teraz dáme slovo tieňovým spravodajcom a potom spravodajcovi znovu na konci debaty. A komisia samozrejme dostane priestor, ak budú otázky na ňu. Začneme z EPP. Peterize. Ďakujem veľmi pekne. Formálne tu máme teraz diskusiu o údajoch, ktoré zbierame podľa určitých kritérií a ktoré sa týkajú o emisiách z lodí, ktoré škodia klíme. A musíme veľmi podrobne hovoriť o právnom základe, ako s tým budeme zaobchádzať, ale je jasné, že tu vysí ďalšia otázka. Čo spravíme s týmito údajmi? Získavať údaje bez toho, že by z toho vyplynuli nejaké dôsledky, e, nie je naozaj nejaká veľmi uspokojivá činnosť a Ursula von der Leyen povedala v svojom príhovore, že potrebujeme silnejšiu účasť e, lodnej dopravy pri dosahovaní cieľov ochrany klímy. A to je to, o čom tu musíme aj teraz hovoriť. A chceme využiť správu pani Paulus a mať z nej osoch, Takže na jednej strane je tu tá téma, to treba zohľadniť, že na tonu a na osobu v lodnej doprave máme výsledky, ktoré sú klimaticky priaznivejšie než alternatívna letecká doprava alebo cestná doprava. A preto musíme dať pozor na to, aby sme neprijali opatrenia, ktoré tento pomer by obrátili tak, že by došla veľká záťaž na lodnú dopravu a okrem toho je tu ďalší aspekt, ako vždy, konkurencieschopnosť, takže treba prijať opatrenia, ktoré nebudú nevýhodou pre Európou. Ide o všetky lode, ktoré sa dostanú do európskych prístavov a nielen o lode pod určitou vlajkou. Máme tu problém e, nárastu emisí 52% a zníženie škodlivých látok v lodnej doprave je nákladovo priaznivý proces. Takže musíme tu vychádzať aj zo spravodlivosti rozdelenia bremena. Máme iné druhy dopravy, ktoré sú už za, e, zaťažené rôznymi postupmi, opatreniami a lodná doprava je tiež oblasť, ľudia očakávajú nejaké zlepšenia v oblasti CO2. Takže si myslím, že treba riešiť nielen tieto technické otázky, ale vyslať aj politické posolstvo komisii o tom, ako si my predstavujeme účasť lodnej dopravy na riešení problému emisí. Má to byť samozrejme také, e, taký postup, ktorý nebude preháňať a ktorý nepoškodí výhody lodnej dopravy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz SAD. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj komisii za ich prezentáciu. Emisie CO2 z námornej dopravy EÚ by mali narastať o 86 v porovnaní s údajmi za rok 1990. Počuli sme od spravodajcu aj komisie, ako to vyzerá aj na globálnej úrovni do roku 2050. Tam by došlo k nárastu o 200%, čo je úplne nepriateľné. Momentálne sa nachádzame v klimaticky núdzovej situácii a každý v každom sektore, celá spoločnosť sa musí transformovať a musíme spraviť všetko preto, aby sme dodržali ciele a dosiahli ciele Parížskej dohody. A jeden z je námorná doprava je jeden z významných znečisťovateľov a v tejto práci nie je počujeme, že malé námorné krajiny plačú prosia o pomoc, lebo je nepriaznivé počasie, chcú znižovať klimatické emisie. Vidíme ľudí v prístavoch v Európe, ktoré tam vidia veľké lode, stoja v prístavoch a emitujú, aj keď neplavia, len tam jednoducho stoja a vykurujú a vypúšťajú obrovské emisie, ktoré ovplyvňujú nielen klímu, ale aj zdravie občanov Európy. My ako zákonodarci, súhlasím s Petrom, musíme urobiť viac teraz. Musíme skončiť to, aby tento sektor bol pasažierom zadarmo, keď každý zvyšuje svoje úsilie. Skupina SAD ukázala na to, aké je dôležité mať harmonizáciu našej legislatívy EÚ a pravidiel IMO. A to znamená, to neznamená, že my budeme znižovať naše normy v EÚ. Naopak, my potrebujeme viac na globálnej úrovni a tu sú prvky, ktoré môžu zlepšiť aj návrh komisie. A pán Jordy, my sa poznáme z ETS e, spred niekoľkých rokov a už vtedy ako sa pamätáte, Európsky parlament chcel urobiť oveľa viac. Chceli sme, aby lodiarstvo oveľa viac znižovalo emisie. Chceli sme na tú legislatívu a chceli sme ETS použiť na to. A vy viete, že vtedy boli signály od komisie, že nie, že máme použiť MRV a mňa teraz zaujíma, či, pôjdeme, či budeme využívať MRV, alebo či budeme znižovať emisie pre lodiarský námorný priemysel. Jednoducho to potrebujeme totiž a my v parlamente chceme začať náš legislatívny proces k tomuto návrhu, vášmu návrhu a ako vidíte vašu na, e, súhru medzi MRV a cieľmi na znižovanie v, lodiars, v lodnom priemysle, v námornom priemysle, lodnej doprave. Myslíte si, že by sme to mali spraviť v rámci našeho environmentálneho úsilia, klimatického úsilia a bude MRV základom pre túto prácu? Ďakujem. Ďakujem za uh, Renew, Šaho. Oui, merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Už niekoľko rokov námorná doprava sa mobilizuje, aby znížila emisie skleníkových plynov a môžeme sa z toho tešiť, ale otázka MRV je veľmi technická záležitosť a hovoríme na tejto pôde o nej, ale iné nové správy klimatických expertov vyšli a hovoria, že by sme e, mali skôr na 1,5 stupňa, nie na 2 stupňa. To je otázka toho sklzu legislatívy, ktorá sa vytvára jej aplikácie. Mali by sme byť naozaj veľmi ambiciozní aj v európskom systéme hlavne pri e, nákladnej doprave a pri transparentnosti údajov, aby sme vedeli vypočítať energetickú účinnosť lode. Otázka zjednodušenia administratívnych postupov je dôležitá, ale nesmieme urobiť kroky vzad v záväzkoch v tomto naliehavom kontexte zníženia skleníkových plynov dopr- námornej dopravy. Ja hovorím, e, komisia spomenula 80, ja hovorím, ide o 90% námornej dopravy, takže ten rozdiel je až 10% skoro. Potom tie ciele alebo e, systém výmeny emisí, áno, námorná doprava by mala tiež fungovať v rámci tohto systému do systému kvót Ale pozor, aby to nebolo riešenie pre niektorých lodiarov, aby išli ku Greenshipu, pretože istý počet hlavne francúzských lodiarov si želajú naozaj mm, mať e, lode ekologickejšie. Hovorí sa o emisiách ale napríklad lode majú aj skutočný dopad a vplyv na námornú biodiverzitu a ten čas, ktorý je strávený na e, širom mori, a teda to je čas, kedy je e, loď na cestách. E, v momente, kedy spustí loď motor, motor sa točí neustále, funguje aj keď je v prístave, keď je prirazená a tieto motory možno síce v tom momente, alebo tieto motory síce e, nevyvíjajú veľkú e, rýchlosť lode, ale potom sú tak či tak problémom, a teda spustený motor e, v prístavoch. Aj to je spôsob, ako skutočne znižiť emisie, keby sme popracovali na tejto otázke. Je veľa ďalších tém, na ktorých by sme mohli popracovať zniženie e, rýchlosti lodí. Niektorí loďari sa už v tomto zaviazali a myslím, že komisia by sa o to mala zaujímať, aby rozšírila a podporila zníženie lodí, hovorí rečnička. Tam by došlo k významnému zníženiu emisí a podporovať Green Ship ide o veterný pohon namiesto termického. To, tento veterný pohon je veľmi energeticky účinný. Um, mali by sme podporovať značku Green Shipping a mali by sme bojovať za to, aby Európa mala aj priemysel recyklácie v lodnej doprave. A Ja by som si želala, aby náš Green Deal bol skutočne úspešný a aby sa týkal celého sektoru námornej dopravy. Ďakujem za pozornosť. Za ide za nezaradených nie je tu, žel? Nie? Žiaden za ide. Za EKR, pán Vondra. Ďakujem. Myslím, že nemám čo tomu konkrétneho dodať. Ak si myslíme, že musíme bojovať proti globálnej zmene klímy vždy a všade a sme presvedčení, že je to globálna vec a že ju treba riešiť globálne, tak potom určite je logické zahrnúť aj lodnú dopravu do týchto opatrení. Takže áno, že je to logické, čo tu už zaznelo a nemám k tomu čo dodať. Ešte zaguje Nikolás. Ďakujem. Poprvé, EU musí hlásiť svoje e, vlastné systémy MRV. Sú IMO e, má svoje slabé miesta. Náš systém je v porovnaní s IMO transparentnejší. IMO nezverejňuje údaje. Údaje zozbierané neverifikuje nezávislá tretia strana. Tieto systémy ale prežili harmonizáciu v návrhu komisie. Systém IMO nezbiera údaje o kargu, ale za e, informácie o mŕtvej váhe. A to je presne nepotrebné, keď robíme naše výpočty. Existujúce nariadenie o MRV má, na, podľa nariadenia MRV majú hlásiť lode údaje o kargu a to je dôležitejšie. Náklad sa môže totiž použiť pri výpočte emisí z lode a poukazuje aj na uhlíkovú efektívnosť. Ak nebudeme mať tieto údaje, neuvidíme rozdiel medzi prázdnou šipou loďou a efektívnou loďou. E, mnohé lode v prístavoch EÚ nemajú totiž žiadne náklad, len vlastné palivo. Takže prečo je IMO také tajúplné? Prečo nechce, aby verejnosť poznala ich údaje? Pravda je, že IMO kontroluje lodiarský priemysel a štáty, ktoré majú flotily, a oni tlačia na IMO, aby, aby e, zbierali údaje tak, ako zbierajú Jednoducho to, čo robia, slúži záujmom majiteľov lodí ako Grécko a Nemecko. My musíme chrániť systém MRV EU pred slabším systémom IMO, ale aj náš existujúci systém možno zlepšiť. MRV vyžaduje len hlásenie emisí CO2, ale preto treba merať aj ďalšie e, emisie, napríklad pri ľudiach, ktoré prepravujú zemný plyn. Vieme aj o plynových projektoch pri Írsku, kde sa bude dovážať napríklad e, bridlicový plyn z Ameriky a tu budú tiež emisie, ktoré treba zohľadniť a možno, že írska vláda na základe údajov zistí, že tento projekt nie je zmysluplný. Všetky nahlásené údaje musia byť ďalej zverejnené. Správy MRV CO2 vydávajú len emisie podľa lodí a nie podľa firiem. A to je nezvyčajné, pretože v iných sektoroch MRV systéme fungujú opačne. Odkiaľ budeme mať túto informáciu? Takže ak budem ak budem hľadať lode, viem nájsť vlastníka, ale jednoducho je ne, nemožné agregovať, zlučiť údaje za všetky lode pre jednu fil, firmu, pretože správa je obrovská. Proste jednoducho je nemožné to spraviť aj pre všetky lode, pretože mnohé firmy nemajú veľmi jasné vlastníctvo. Ďalej mnohé firmy si prenajímajú firmy. Nurse má 700 e, lodí, ktoré prevádzkujú, ale vlastní len 300 Takže informácie o vlastníctve online nám dajú úplný obraz o, o tom, kto využíva tieto lode a ako vplývajú na emisie CO2 jednotlivé firmy. To je dôležité, ak sa napríklad na, zaoberáme nájomnými loďami, ktoré sa používajú na jednu cestu alebo jeden mesiac. A to je veľmi dôležité, pretože prevádzka lodi je dôležitejšia ako vlastníctvo. Prevádzkovateľia platia za CO2 a musia dodržiavať normy CO2. Prídeme s pozmeňujúcimi návrhmi na túto oblasť. Jednoducho by bolo dôležitejšie e, brať na zodpovednosť majiteľa ako subkontraktora alebo nájomcu. Potrebujeme nové normy, napríklad nulové emisie pre prístavy a podobne. Ďakujem. Ďakujem. A teraz spontánne vystúpenia. Okay. So starting with Daniel Weiss from the EPP. Začneme Daniel Weiss, EPP. Ďakujem, ja som z takého hrdého námorného národa, teda som z Dánska. A samozrejme, som mi rada, že môžeme o tejto veci diskutovať, pretože dôležité je, ako spomenul kolega Wallace, že treba posilniť MRV ako nástroj. Nástroj na zmenu. Nástroj na zmenu toho, ako námorná doprava môže mať vplyv na e, životné prostredie. No a teraz, ak to urobíme tým, že zahrnieme námornú dopravu do ETS, ak to chceme a chceme zlepšiť medzinárodnú námornú prepravu a, a chceme byť čo, na, čo najzelenší, tak by sme možno mali navhnúť nejaký iný nástroj alebo opatrenie, ktoré podporí MRV a takisto ukáže, že prepravné spoločnosti EÚ sú šestkrát menej nepriateľské voči životnému prostrediu než ostatné národy v celom svetovej námornej preprave. Takže otázka, či si môžeme byť teraz istí, že cesta ETS je tá najlepšia na zmenu tohto odvetvia, aby bolo zelenšie. možno iný nástroj, ktorý by sa lepšie vedel prispôsobiť nastaveniu IMO, by bol potrebný, keďže musíme rešpektovať aj to, že systém ETS ešte stále neplní svoju pôvodnú úlohu, tak ako bol naplánovaný, čiže možno je tam potrebné isté prispôsobenie. Ak chceme teda posilniť odvetvie námornej dopravy v EÚ a chceme chrániť klímu, tak by sme možno mali byť kreatívnejší pri tvorbe nástrojov. Ja si kladem iba takúto otázku, pretože je to otázka, či to budú nejaké záväzky, alebo či, či to bude záväzne, či to bude e, dobrovoľné pre e, tie informácie o prepravovanom kargu Čiže dôležité, aby to nebolo iba voliteľné, ako zvýraznila aj Randa. Ja si teda kladem aj otázku, ak, na akej logike sa to zakladá, to odporúčanie komisie, aby to teda bolo voliteľné. Nemyslím si, že to je taký dobrý zelený smer, ktorým by sme sa mali uberať. Je tam teda veľa otáznikov a som veľmi rada, že môžeme o tomto diskutovať. Ďakujem. Thank you. Uh, for the GUE, Mr. Kokelis. Ďakujem za GUE, pán Kokalis. Uh, Ďakujem, pán predseda. A ja som z takého malého hrdého národa námorných eh, dopravcov a chcem povedať, že IMO nie je zväz priemyslu, je to agentúra OSN, kde eh, členské štáty majú svoje zastúpenie, príjmajú sa tam medzinárodné rozhodnutia. Takže prerušenie. E, pán Wallace, máte ešte zapnutý mikrofón, takže nie je dobre počuť. Dobre, e, takže nie je pochyb, že e, na preprava alebo akékoľvek emisie CO2 treba regulovať. Bohužiaľ v Parížskej dohode OSN dala také, takéto 5-ročné obdobie, avšak je podstatne zmysloplnejšie pre tú námornú dopravu, aby bola e, regulovaná na globálnej, e, skôr než na regionálnej úrovni, pretože to prepojenie medzi e, regionálnymi systémami, dane, teda uhlíkovými daňami a tak ďalej, to si treba lepšie preskúmať, než s tým začneme niečo robiť. A to, že IMO navrhuje systém podobný nášmu MRV, to je dôležité. Avšak naše MRV je podstatne lepšie než to, čo má IMO a to riešenie by bolo, aby sme teda dotlačili IMO k tomu, aby využili naše MRV, čo samozrejme mm, má tam všetky tie informácie o kargu, mm, potom je tam validácia tretich strán a tak ďalej, všetky tieto dôležité údaje, ktoré musia byť verejne dostupné. A posledná vec, Dve veci treba riešiť e, odlišne. Jedna vec sú prístavy, e, lode sú druhá vec. Aj prístavy e, dosť problematicky znečistujú ovzdušie pre ľudí na pevnine. A takisto problém je, ak sú tam lode bez elektriny, čiže treba elektrifikovať prístavy. Ale to sú dve, dve, dve rôzne veci, na ktoré treba rôzne nahliadať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil. Takže slovo dám e, opäť e, spravodajkyni a potom komisii. A pardon, myslel som si, že to bude naopak. Ďakujem vám všetkým. A samozrejme, môžeme to aj naopak. E, závisí to od vás. Chcete najprv odpovede od komisie a potom... Dobre. Veľmi, veľmi by ma zaujímalo, čo e, povie komisia, ja to potom e, teda zhrniem. Dobre, takže slovo dostane komisia. E, padlo veľa otázok. Odpovede komisie. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi zaujímavé, relevantné otázky. Chcem sa vrátiť k tým formalitám. Táto revízia, ktorú tu dnes máme, je revízia systému monitorovania, nahlasovania a verifikácie. Vychádza to z tej z reviznej klauzuly v článku 22.3. Musím to pripomenúť, e, aký je teda rámec našej dnešnej diskusie. No a toto vyšetuje od komisie v prípade prijatia nejakej medzinárodnej dohody urobiť takýto, takúto revíziu. Čiže my sa obmedzujeme vyslovene len na tie navrhované e, zmeny, ktoré sú potrebné, aby EÚ bola e, čiastočne zladená s IMO. Z našho pohľadu, akékoľvek zmeny v tomto nariadení o monitorovaní by rozšírili e, rozsah ETS na lodnú dopravu alebo nejaké ďalšie ciele, to sú kľúčové aktivity mimo rozsahu poslednosti nariadenia. Ako viete, agentúra a teda aktivity v oblasti skleníkových plynov ehm, za mojich boli boli ehm, iné. Veľa sme o tom diskutovali. Viem, aký dôležitý je tento námorný sektor pre parlament, aj pre nás, pre Európsku komisiu. A na základe usmenenia od zvolenej predsedničky komisia urobí e, dopadovú štúdiu a predloží legislatívny návrh. Chcem však vyjasniť, že návrh takéhoto významu si vyžaduje naozaj e, plné posúdenie e, dopadu, rôzne analýzy, e, alternatív a treba to takisto e, dať do procesu konzultácie všetkých zainteresovaných subjektov. Je nám jasná tá ambícia, ktorá tu zaznia, zdieľame tú ambíciu, aj ambíciu zvolené predsedničky. Chceme urobiť eh, primerané kroky, ale najprv sa to musí dobre eh, preskúmať, eh, prekonzultovať, musíme mať prijatú dobrú legislatívu. Spomínal to pán Líze, pani Juteland, pani Šabo, Weiss, Kolakis a Wallace. Prejdem teraz na tému cargo. IMO vôbec nenahlasuje kargo. IMO má len uh, teda uh, náklad uh, ako hmotnosť uh, a my uh, tu máme teda dobrovoľné hlasenie karga. Prečo? Z dvoch dôvodov. Jednak v hlasy, ktoré zase v konzultácie, boli veľmi jednoznačné, že to zvyšuje administratívnu záťaž. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že neohrazuje to cieľ stimulovať e, prechod na energeticky efektívne technológie. Mm, avšak, ak zachováme súčasné pravidlá nahlasovania prepravaného karga, tak budeme mať viac informácií aj o energetickej efektivnosti jednotlivých lodí a uhlíkovej stope a e, časť e, teda tohto odvetvia naďalej má záujem o zber týchto informácií. Potom e, vec, ktorú spomínala pani Šabo, spotreba paliva a CO2 v prístave, to je zahanuté v nariadení. Posledná otázka, na ktorú chcem zodpovedať To je... Akcia Spirit. Budúci týždeň dôležité stretnutie v Londýne a európska pozícia na, nadchádzajúcich schôdzach e, IMO zníženie rýchlosti Európska únia teda podporuje túto iniciatívu. Thank you. Back to the rapporteur to end this debate. Prosím spravodajky, aby uzavrala rozpravu. Ďakujem vám všetkým za vaše e, vystúpenia. Teraz by som si dovolila na to zareagovať v mojom záverečnom zhrnutí. Pán Líze, samozrejme, že tie opatrenia nesmú byť diskriminačné, o tom nie je pochyb. A je absolútne nespochybniteľné, že, treba, že, že nedajú sa oplatňovať opatrenia len na niektorých majiteľov lodí. Samozrejme, všetci musia dodržiavať tieto pravidlá. A som veľmi rada, že mnohí z vás ste nadniesli tú tému, že by sme naozaj e, mali pristúpiť k skutočnému znižovaniu emisí, nielen ich e, merať, Takže som trošku sklamaná, že komisia teraz hovorí, no, ale v MRV máme povinnosť iba e, merať emisie, pretože MRV samotné hovorí, že je to prvý krok a v úvodných ustanoveniach sa ale spomína em, zníženie emisí. Pred viac než 11 rokmi sme v Európe mali finančnú krízu, robili sme všetko možné, prijali sme všetky možné pravidlá, aby sme zachránili náš finančný systém a teraz som trošku sklamaná, že to akoby nebolo možné na záchranu klímy, pretože to ani nie je niečo, čo by prekračovalo naše právomoci, to je len jednoducho uh, vloženie e, jednej legislatívy do druhej legislatívy, aby sme sa chopili príležitosti a urobili niečo teraz s tým znížením emisí. Čo sa týka posúdenia dopadu, áno, ehm, už to má niekoľko rokov, ale po, môžeme sa na to pozrieť a tam sa rieši isté rozpetie cien v ETS. A tá cena, ako je e, teraz, je v tom rozpetí. Takže by sme mohli túto dopadovú štúdiu a posúdenie dopadu využiť, mohli by sme sa, mohli by sme použiť e, výsledky, pretože na tom cenovom rozpetí ETS sa nič nezmenilo. Komisia samotná e, dospela k záveru, že napríklad cena kilogramu banánov by sa zvýšila o menej než 1 cent. Takže si nemyslím, že to bude mať nejaký zásadný dopad na spotrebiteľov, alebo mm, že by sa prešlo z námornej e, prepravy na cestnú, pretože by tá cena v, e, ten, ten rozdiel v cene by určite bol viac než jeden cent. Ďalšie veci, ktoré tu zazneli. Naozaj si myslím, že emisie v prístavoch sú veľmi vážnou vecou, najmä v mestách, kde boli zakázané dízlové vozidlá vzhľadom na oxid dusíka, ale po zákaze aut e, sa nič nezmenilo, pretože lode naďalej znečistujú ovzdušie. Čiže aj tu sa musíme chopiť príležitosti o to viac, že už máme záväznú legislatívu pre prístavy, na základe ktorej oni sú povinní v prípade dopytu pos, uh, poskytnúť uh, e, elektrínu z pevniny. Ale ak uh, loď nežiada takúto elektrínu, prečo by teda prístav mal investovať, poskytovať, do, do, do poskytovania? A ďakujem pánovi Wallaceovi za to, že spomenul metanové emisie. Mali sme včera o tom briefing, teda členovia výboru ITRE. A ešte to nie je v eh, prípade MRV, ale určite by sme sa eh, mali tým zaoberať. Ďakujem, že ste to teda spomenuli. A ešte niečo k tomu, čo povedala pani Jordy o opatreniach IMO. Ja som bola v Londýne v IMO, rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí sú buď členovia IMO, alebo eh, robia štúdie pre IMO. IMO je agentúra OSN, to je pravda, avšak má isté pravidlá, ktoré už trošku ma prekvapili. Napríklad tých 5 e, hlavných vlajkových štátov, ktoré zodpovedajú za viac než 50 prepravovaného karga a oni majú vlastne blokujúcu väčšinu, pretože prepravované kargo je tiež súčasťou hlasovacích postupov. A e, zvláštna vec je, že tieto vlajkové štáty nie sú prítomné alebo zastúpené svojimi vládami, za rokovacím stolom, oni posielajú svoje registračné spoločnosti, čiže v zásade za tým stolom e, sedia zástupcovia priemyslu, takže nie je divu, že IMO nedosiahlo nejaké reálne pokrokové opatrenia, pretože tie vlajkové štáty hovoria, že áno, máme tam, chceme tam tú registráciu, nechceme záväzné opatrenia pre lode, pretože inak by to malo dosah na dopravu na mori. Takže by sa nevozilo z Latinskej Ameriky do Európy, z Európy do Číny, čo je spochybniteľné tak či tak. Takže IMO určite nepríjme nejaké progresívne opatrenia a podľa mňa je veľmi dobré, že EÚ podporí aj zníženie rýchlosti. Ako povedala pani Šabo, rýchlosť tiež zodpovedá za hluk a hluk tiež spôsobuje stratu biodiverzity v moriach. a e, zahrnúť to v MRE, neviem. Ja by som radšej chcela záväznejšie ciele efektívnosti. Napríklad, ako navrhovalo Luxembursko začiatkom tohto roku, oni povedali, že máme tu tento cieľ o 40 zníženie do roku 2030. E, prečo z toho neurobiť záväzú legislatívu, ako to už navrhlo IMO. A posledná vec, Hovorila som s viacerými majiteľmi uh, lodí za posledné roky, odkedy som bola menovaná za spravodajkyňu. Bola som tiež aj v Rotterdame počas zeleného týždňa na misii a títo majiteľe mi povedali, že áno, my sme implementovali ten systém MRV, pretože sme uh, museli podať o tom hlásenie a nemáme problém nahlasovať parameter, napríklad to prevažané kargo, ktorý aj tak poznáme, pretože samozrejme vedia, koľko karga majú, koľko nákladu majú na palube a napísať tam ešte jedno ďalšie číslo do toho e- Excelového súboru, alebo čokoľvek už používajú, to pre nich nie je problém. Aspoň teda to mi povedali. Ďakujem veľmi pekne za túto výmenu a budem sa tešiť na vypracovanie správy. No, Teším sa na pozmeňovacie návrhy a budem veľmi rada, keď podporíte opatrenia, ktoré sme tu spoločne identifikovali, že by sme ich v tej správe chceli mať. Ďakujem pekne, samozrejme môžete aplaudovať, ak chcete. Takže toto bola úplne prvá debata na túto tému a máme vo februári posúdenie návrhu, lehota na pozmeňujúci marec, hlasovanie v NV v máji. Takže teraz môžeme prejsť na ďalšie témy, ktorá je e, tou témou, čo sa zaoberá e, s obchodovaním so spoločenskými zvieratmi. Najprv by sme začali s EPP, pán Polčák. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky parlament urobil na pôde ochrany priaznivých životných podmienok eh, veľa je stále čo ešte eh, urobiť a zlepšiť. A môžeme urobiť viacej. V EÚ sa nezákonne obchoduje s veľkým množstvom spoločenských zvierat vo všetkých členských štátoch. Tento často nelegálny obchod zainteresovaným prináša vysoké zisky. Rozdiely medzi členskými štátmi v normách chovu a práve v oblasti dobrých životných podmienok vedú k veľkým rozdielom v cenách a to využívajú rôzni nelegálni obchodníci. Naši maznáčikovia sa vozia cez členské štáty a nedovolený počet, na počet psov, o, tom sa tu hlavne hovorí, tak k tomu chovu dochádza za otrasných podmienok. Ja sám som bol veľmi prekvapený, ako sú tie podmienky veľmi často otrasné. Vďaka investigatívnym novinárom sme sa dozvedeli, že sú to praktiky, v niektorých členských štátoch. V návrhu uznesenia sa spomínajú nielen životné podmienky zviera, to je to zásadné negatívum, ale aj ďalšie. Negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu, nekalou hospodárskou súťažovaniu, potom je to vplyv na financie, sú tam straty v daňových príjmoch a je tam aj problémy s ochranou spotrebiteľa, pretože spotrebiteľ veľmi často netuš, netuší, za akých podmienok sa doma cmielačikovia chovajú a netuší ani o tom, aký je ich zdravotný stav a preto návrh zdôrazňuje a nevyhnutným prvým krokom je identifikovať, registrovať psi a mačky a to je nevyhnutné pre kontrolu, vymáhanie a sledovanosť. Cieľom návrhu je naliehavo požiadať Európsku komisiu, aby prostredníctvom aktov prednesenej pôsobnosti a právomoci predložili návrh podrobných zlučiteľných systémov metód a prostriedkov identifikácie, registrácie mačiek a psov v databázach členských štátov a aby sa tieto prepojili Návrh žiada jasné prepojenie medzi pasom EU pre zvieratá v záujmovom chove a registráciu mikročipov. S návrhom som spokojný, predložím dva pozmeňovacie návrhy, ktoré budú dielčie, čiastkové a dúfam, že ten návrh takto vylepším a teším sa na budúcu rozpravu. Ďakujem. Thank you. So for... Ďakujem. Za SAD Silvia Spurek. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov proti negatívnym vplyvom e, negatívneho obchodu so spoločenskými zvierami je ochrana zvierat, práv zvierat a ich pohody. Návrh uznesenia, ktorý sme pripravili, je komplexný. Vyzývame komisiu, aby navrhla prísnejšie pravidlá k identifikácii a registrácii mačiek a psov v boji proti ilegálnemu obchodu. Takýto systém by mal byť prepojený medzi členskými štátmi. Taktiež vyzývame k tomu, aby sa zamerali, sme sa zamerali na online obchodovanie so spoločenskými zvieratami, keďže to je 80 nezákonného obchodovania. Je tu jasná výzva vytvoriť e, odvetvový celoeurópsky systém Potrebujeme prísnejšie sankcie, lepšiu cezhraničnú spoluprácu policie, okrem prísnejších požiadaviek na zdravie zvierat a ich pohodu. Potrebujeme školenie pracovníkov v presadzovaní práva a ja navrhnem pozmenujúce návrhy, aby tento uznesenie bolo silnejšie členské štáty musia vyhradiť dostatok zdrojov na takéto kroky. Potrebujeme prísnejšie lehoty pre komisiu, aby prijala komplexné opatrenia. Podľa nás onlineové platformy na predaj spoločenských zvierat by si mali vyžadovať ďalšie registračné požiadavky, aby šlo bezpečný obchod. Naša línia bude posilniť ochranu práv zvierat a ich dobrých životných podmienok. Ďakujem a za Riniu Martin Hojsík. Ďakujem veľmi pekne. Pre mňa je to veľmi osobitné e, uznesenie. Pred mandátom som pracovala práve v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a som z krajiny žiaľ, kde, e, ktorá je jedným z najväčších zdrojov tohto krutého obchodovania. Ja som zo Slovenska a preto sa teším, že riešime túto otázku a dúfam, že aj komisia a členské štáty ju budú riešiť, pretože to nie je len o dobrých životných podmienach zvierat, i keď to je utrpenie tých nevinných zvierat, ale je to aj o ľudskom zdraví a chorobách, ktoré tieto zvieratá môžu prenášať. Je to aj o právnom štáte a zločine trestnej činnosti, pretože nezákonný obchod so spoločenskými zvieratmi je súčasťou organizovaného zločinu a je to aj o jednotnom digitálnom trhu, keďže online platformy dneska zohrávajú najdôležitejšiu úlohu v obchodovaní so spoločenskými zvieratami. Nie sú to obchody s týmito zvieratami alebo nejaké dvory, je to naozaj online a EÚ má úžasný nástroj, ktorý by sa mohol správne implementovať. Ak sa bude, budú správne implementovať predpisy o zdraví zvierat, o ich registrácii s registrami medzi členskými štátmi a bude to napojené na online platformy, tak dokážeme jednoducho okresať výrazne nezákonné obchodovanie bez masívnej administratívnej záťaže, pretože existujú vnútroštátne registračné systémy. Takže ja dúfam, že táto otázka sa stretne s úspechom a že sa nebudeme o tom len rozprávať, ale že budeme aj konať, že uvidíme činy na strany komisia členských štátov. Ďakujem teraz za zelených. E, Philips, pani Philips, ďakujem. Chovanie psov a mačiek prekvita v EÚ a podporuje to online obchod so zvieratami, ktorý je neregulovaný. Je okolo 60 miliónov psov a 64 miliónov mačiek v EÚ podľa odhadov ale nevieme, aké presné sú tieto odhady, pretože máme nekompletný a zle fungujúci systém identifikácie a registrácie, chýba interoperabilita medzi národnými a regionálnymi databázami a chýbajú aj zákonné požiadavky na registráciu spoločenských zvierat. Tento nedostatok dohľadu otvára dvere nezákonným chovateľom a predajcom v neregulovanom online prostredí a to je ohrozenie nielen samotných predávaných zvierat, je to hroz, ohrozenie verejného zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa, riadenia potulujúcich sa e, zvierat a e, pod, chyba podpora zodpovedného vlastnenia spoločenských zvierat. Toto uznesenie vyzýva komisiu, aby prišla s návrhom na zlučiteľné prepojené systémy registrácie medzi členskými štátmi. Avšak ja by som chcela, aby sme išli ďalej a žiadali povinnú identifikáciu a registráciu mačky alebo psa, ktoré vykonávajú predajcovia ešte skôr, než sa preniesie vlastníctvo prvýkrát potrebujeme aj silné požiadavky na reguláciu online obchodovania so spoločenskými zvieratmi. Teším sa na spoluprácu s tieňovými z ostatných skupín, aby sme ešte posilnili toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem za ide Anika Bruna. Obchodovanie so spoločenskými zvieratami má množstvo negatívnych dopadov ekonomických aj pre členské štáty, dramatické pre zvieratá, ktoré žijú v hrozných, otrasných životných podmienkách, ale aj sanitárne dôsledky, šírenie takých e, ochorení, ako je besnota či iné. Tento, e, trafik, e, tento obchod ohrozuje nielen vnútorný trh a ohrozuje aj zdravie ľudí. Je to nielen ilegálne, ako cezhraničné obchodovanie zviaret, dochádza k takému dumpingu a náklady na chov sa neustále znižujú a to na úkor životných podmienok zvierat. Dochádza k masívnemu falš- falšovaniu e, pasov zvierat, hlavne vo východných krajinách. Kontrola takýchto pasov a jednoznačné odsudenie a postihovanie falsifikátorov – Mali by sme odmietnúť koncept veľkých chovov, rovnako ako od, odsudzujeme akýkoľvek druh intenzívneho chovu, ktorý nezodpovedá e, správnym životným podmienkam. Online predaj by e, mali robiť len remeselní a odborní chovatelia ktorí vychádzajú a ktorí chovajú nie na základe toho, že by hľadali len zisk, ale na základe iných hodnôt. Ďakujem. Za EKR, pán Vinevská. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. E, ten projekt rezolúcii spraví nelegálne. Spokoj, so spokojnosťou sme prijali tento návrh uznesenia, pokiaľ ide o nelegálne obchodovanie spoločenských zvierat. EKR už predložila tento návrh v minulom funkčnom období v januári 2018, ale nakoniec to neprešlo do hlasovania v plene. Ale ja som rada, že v tejto práci, v tomto volebnom období budeme pokračovať a dúfam, že budeme účinnejší ako v minulosti. Obchod so zvieratami nedostatok právnej regulácie vyvoláva strašne veľa komplikácií. Dochádza k obrovskému utrpeniu zvierat. Hovorím predovšetkým o online predaji, e, v zaujímavom chove a to má všetko negatívny dopad aj na vnútorný trh EÚ. Strata daňových príjmov, nekalá hospodárska súťaž a porušovanie celej série predpisov. Návrh uznesenia ktorý opakuje celú sériu požiadaviek nášho uznesenia z roku 2018, tiež upozorňuje, že by sme sa mali sústrediť na to, aby sme vyzveli e, na prijatie aktov prenesenej právomoci v súlade s nariadením 429, aby tu boli podobné zlučiteľné systémy identifikácie mačiek a psov, aby sa národné databázy prepojili a aby sme sa zamerili na medzisektorové akčné plány na úrovni EÚ a tiež, aby sme robili nové kontroly a aby sa prijali tvrdšie sankcie. Dôležitá je tiež lepšia spolupráca, komunikácia a výmena dobrých postupov medzi členskými štátmi. Predložíme pozmeňovacie návrhy. Veľmi mi záleží na to, aby tento návrh sa vypracoval čo najlepšie a teším sa na dobrú a plodnú spoluprácu s ostatnými tieňovými. Ďakujem za GUE. Ania Hazekamp. Ďakujem, pán predsedajúci. Už sa povedalo, že nezákonný obchod so zvieratami, najmä s mačkami a psami, je najlukratívnejšou trestnou činnosťou v Európe. V prvom rade to chcem hovoriť o e, predaji šteniat o obchode so šteniatami, ktoré sa pašujú z východnej Európy do západnej Európy a pre psy to znamená veľké utrpenie, predčasne umierajú, veľmi pričas sa odnímajú matkám, sukám a tieto zvieratá sa potom veľmi nevhodným spôsobom ponúkajú na predaj cez internet, napríklad v Holandsku Okrem toho, že tu dochádza k ohrozeniu zvierat, do, dochádza aj k ohrozeniu, zdravotnému ohrozeniu ich majiteľov. Máme už európske predpisy, ktoré hovoria, že domáce zvieratá majú mať zdravotný pás a čip, keď odchádzajú z krajiny, ale veľmi často sa tu s týmito pasmi manipuluje a nie sú dôveryhodné informácie o pasoch a čipoch. Majme napríklad nové požiadavky o, majme minimálne požiadavky na tieto čipy, aby sme vedeli, kto je majiteľ, predajca, pôvodca a podobne. To by pomohlo členským štátom a pomohlo by to riešiť aj týranie zvierat. Zoberme si napríklad to týranie zvierat v, v, eh, v Španielsku sú to hrozné detaily, nechcem tu zachádzať do týchto hrozostrašných detailov, ale mnohí majiteľia Galgove sú presvedčení, že čím viac e, pes trpí, čím viacej je mučený, teda ten starý pes, tým lepšie bude fungovať e, mla, mladý pes. Takže si to viete predstaviť, ako to funguje. Čiže je to niečo, čo by sme nemali akceptovať v uznesení sa navrhuje aj lepšie vyškoliť zložky, ktoré e, vysledujú štenatá, s ktorými sa takto obchoduje. Riešme ten problém, ukončíme ho a by sme zabránili tyraniu zvierat ako aj šíreniu nákazlivých chorôb. Ďakujem. Ďakujem. Už nemáme čas na spontánnu rozpravu. Dám slovo DG Sante komisia, aby sa k tomu vyjadrila. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Áno, pokúsim sa byť čo najstručnejšia v mojej odpovedi. A chcem vám povedať, čo tu robí e, DG Sante. Začnem tým, že poukážem na legislatívne aspekty chcete upraviť existujúce predpisy pre obchodovanie s psami a mečkami. Je to smernica 9259, je komerčný presun riešený a účinná je od 21. apríla 2021. A potom je tu nariadenie 576 z roku 2013. To bolo tiež zrušené zákonom o zdraví zvierat a bude platiť do apríla 2026 ako prechodné opatrenie. Preto e, Európsky parlament žiada e, refit smernice 9259 a netýka sa e, iných predpisov nekomerčného pohybu pretože to boli požiadavky spolo zákonodarcu, keď sa pripravoval zákon o zdraví zvierat nový zákon o zdraví zvierat a súvisiace delegované akty, ako som povedala, budú platiť od apríla 2021. A chcela by som tu poukázať na niekoľko prvkov, ktoré určite pomôžu v tejto veci. Začnem tým, že poviem, že zákon o zdraví zvierat má povinnú registráciu tých zariadení, kam patria zariadenia pre chovné psy a mačky v súvislosti s delegovanými aktami <clears throat> zavádza aj nové prvky, napríklad povinná registrácia prepravcov, ktorí sú zapojení do prepravy mačiek a psov medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a tretimi krajinami Okrem toho, tu máme aj povinnosť schválenia e, stredisk a prístrežkov pre tieto zvieratá. A okrem toho, a to už je vytvorené, tu povinnosť identifikovať e, spoločenské zvieratá pri pohybe medzi členskými štátmi Takže vytvoril, máme nové ustanovenia na zlepšenie registrácie, identifikácie a vysledovateľnosti takýchto spoločenských zvierat. Patrí sem aj registrácia tak e, e, tých e, šteniat, ako to tu máte uvedené, ako aj povinnosť na zlepšenie kontroly. Európsky parlament nás požiadal o delegovaný akt podrobných a zlučiteľných systémov prostriedkov identifikácie a registrácie v databázach členských štátov, ktoré majú byť prepojené. Takže skôr, ako prijeme takéto opatrenie, musíme, vytvor- musíme spraviť posúdenie dosahu a aby sme si dokázali, či takýto systém predstavuje prídanú hodnotu pri potláčaní nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami. Takže teraz pracujeme na kľúčových zákonoch a v oblasti zákona o zdraví zvierat, ktoré je potrebné pre takúto implementáciu. Pokiaľ ide o vykonávanie, aj to spomínate, tak som veľmi rada, že môžem povedať, že spolupracujeme tesne s členskými štátmi, zainteresovanými stranami v rôznych oblastiach. Začnem tým, že tu uvediem e, nariadenie o úradných kontrolách a koordinovaný plán kontrol z roku 2018 v súvislosti s e, online predajom mačiek a psov. Tento plán mal takéto ciele pomôcť členským štátom, keby ste mohli prejsť k záverom. Hovorila som o vykonávaní Môj záver je, že už máme navrhnuté viaceré oblasti pre e, e, v oblasti zákona o zdraví zvierat. Úzko spolupracujeme s členskými štátmi aby sme zlepšili vykonávanie nie len v rámci nariadenia o úradných kontrolách, ale aj v rámci platformy dobrých životných podmienok zvierat a v súvislosti so spoluprácou a školením e, s členskými štátmi už od roku 2013 pracujeme v oblasti e, takéhoto, e, takýchto školaní. 36 seminárov sme už zorganizovali a E, dobre, takže toto sú vaše závery. Dobre. Hlasovanie bude dnes popoludní k ústnej otázke a uznesenie lehota pre pozmenujúce 12. november o 11. a hlasovanie VNV bude v januári a plene pravdepodobne vo februári, ale to treba ešte potvrdiť. Prešli by sme k poslednej téme pred ceremoniou EMAS je to ústna otázka a uznesenie o uľahčení digitálnej transformácie zdravotnej nestarostlivosti na digitálnej nadhodnostenie postavenia občan v budovaní zdravšej spoločnosti. A teraz dám slovo EPP pán Arlukovic. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, toto je o digitálnom jednotnom trhu, ktorý podporuje zdravie, zdravie obyvateľstva, rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a riadne využívanie digitálnych možností. Otázka je, ako chce komisia riešiť a riadiť digitálnu transformáciu zdravotnej starostlivosti. Samozrejme, že to nejde o inovácie pre inovácie. Hovoríme o spolupráci medzi EU inštitúciami, regiónmi, školami, o pridanej hodnote a o zlepšení organizácie práce. Ďakujem. Ďakujem musím povedať, že pani Evi, zabudol som vám dať slovo v predchádzajúcej debate. Nebolo to na zozname, proste som na to zabudol. Takže poďme k tejto debate. Pán Serdas, SAD. Pani Serdas, momentálne systém zdravotnej starostlivosti EÚ prechádza rôznymi výzvami. Máme tu epidemiologickú tranzíciu, kde ľudia žijú dlhšie a zomierajú na neinfekčné choroby. Potrebujeme digitálne riešenia, ktoré podporujú zdravie, zabraňujú chorobám, sú zamerané na jednotlivých pacientov aj zdravotné potreby. Na potrebujeme aj implementáciu a využívanie digitálneho zdravia a tu vidíme veľké rozdiely medzi členskými štátmi a občania nemajú úplný osoch z digitálneho jednotného trhu. Zdravotné údaje majú veľký význam, môžu byť použité pre výskum, ktoré by viedli k e, zdravotným politikám vychádzajúcich zo zistených faktoch, čím by sa zlepšilo e, ochrana pred ohrozením verejného zdravia. Treba zabezpečiť prístup k týmto údajom, zlepšiť kybernetickú bezpečnosť, aby sa zabránilo porušovaniu súkromia a neoprávnenému používaniu údajov a treba monitorovať e, implementáciu GDPR, spolupráca v členských štátoch, systémoch, interoperabilita registrov, vzdelanie novej praxe. Je to, čo potrebujeme, rovnako ako správne vyškolenie pracovníkov zdravotníctva, aby sa úplne pripravili a prispôsobili a boli kompetentní v v oblasti zdravotníctva aj v čase digitálnej transformácie. Nástroj digitálnej transformácie môžu zlepšiť kvalitu zdravotných služieb poskytovaných občanom občania môžu byť e, gramotní v oblasti zdravia, ochrania zdravia, prestanú používať nezdravé postupy, z, životný štýl. Potrebujeme základné zručnosti, aby sme zabezpečili aj dostupnosť. Vy, to tieto odporúčania by mali byť zahrnuté do návrhu európskeho e, data priestoru v oblasti zdravotníctva. A teraz za pani Rizariniu. Ďakujem. Druhýkrát sa venujeme už tejto, tomuto uzneseniu. Ešte asi pred rokom to bolo, ale eurovoľby nám zabránili ehm, hlasovať na plene. Naše znepokojenie a posolstvo stáva stále to isté, aby sme mali európsku stratégiu, aby sme dosiahli digitálnu transformáciu zdravotníckých služieb. Nejde tu len o zdravotnícky personál, o, alebo o pacientov, aby brali pravidelne lieky a tak ďalej, ale ide napríklad aj o geolokalizáciu pacientov, ktorí by mali kognitívne problémy, e, tých možností je nekonečné množstvo, ale niektoré princípy sú nezmenené a k ním by som sa e, vyjadrila a návrhy komisie idú dobrým smerom. A našim uznesením sme chceli zvorazniť tri zásadné body. Každý online systém musí zodpovedať čo najrobustnejším štandardom informatickej bezpečnosti. Treba podporovať, keď hovoríme o európskom systéme, e, musíme nastojiť na spolupráci členských štátov a podporovať interoperabilitu údajov, harmonizáciu formátov pre všetkých užívateľov a po tretie, základný kameň, uistiť sa, že e, všetci užívateľia budú dostatočne pripravení, či už e, lekári, zdravotnícky personál, ale aj pacienti. A tiež treba spustiť európsku úvahu o etickej dimenzii tejto digitálnej revolúcie až kam algoritmy alebo môžu prijímať rozhodnutia bez zásahu človeka, či sú údaje neustále neutrálne. Prednedávnom v USA e, e, bol, došlo k prípadu, keď informatický systém prijal rozhodnutie diskriminačného charakteru na základe rasy prináša to revolúciu, celá táto záležitosť, napríklad e, uľahčiť prístup k zdravotníckým službám, malo by to zlepšiť kvalitu života, e, zabezpečiac bezpečnosť e, prístupu údajov a to neustále žiadame v našom uznesení aj od komisie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Oken. Desk da vi har en ganske uh, aktiv... Budem hovoriť po dánsky. V Dánsku sa veľmi intenzívne diskutuje o tejto veci. A ide o viaceré problematické aspekty. A ten e, nejaký e, taký mechanický liberalizmus tam je, to je veľké riziko a je tu veľké riziko, keď hovoríme o digitálnom priestore a zdravotníckých údajoch. A tiež možnosť robiť tele, ehm, teda nejaké zdravotnícke zásahy alebo medicínu na diálku. Ale ja si myslím, že nie je veľmi dobré vzdialiť lekára od pacienta, ako tá ten dialog je veľmi dôležitý, tento vzťah. Nemali by sme taký mechanický aspekt niesť do zdravotníctva. Čo ešte môže byť dôležité? Otázka digitálneho analfabetizmu. Aj v bohatých západných krajinách, krajinách OECD, sú ľudia, ktorí absolútne netušia a nevedia, ako fungujú počítače a je tu teda riziko, že urti, určitú časť obyvateľstva vlastne vyčleníme nielen starších, ale aj časť mladých. Takže potrebujeme lepšie vzdelávanie v digitálnej oblasti a teraz ako pacienti aj ako občania musíme naozaj dávať veľký pozor A záverom e, je potrebná ochrana osobných údajov. Musia sa aplikovať jednoznačne nariadenia ochrany osobných údajov, ale obávam sa, že zatiaľ to nie je v poriadku. Musíme e, vyriešiť problém ochrany osobných údajov a zdravotnícke údaje to sú údaje, ktoré majú najviac hodnoty v kapitalizme. Áno, minimálne teda v západnom svete. Ako isto viete, ak dojde k harmonizácii takýchto údajov, verte tomu, to nie je v prospech nášho zdravia, ale to je aj kvôli iným cieľom. Nič nie je skutočne len tak náhodou. K ničomu nedochádza len tak náhodou aj k zberu takýchto zdravotníckých údajov a preto by sme mali byť naozaj veľmi, veľmi pozorní. Nemyslíme si, že len vytvoríme nejaký dobrý, pozitívne fungujúci systém v prospech pacientov. Ja som rada a ďakujem vám, že ste ma vypočuli. Myslím, že musíme predložiť veľmi jasné pozmeňovacie návrhy, aby ten prvotný cieľ nebol nejakým spôsobom prekročený. Ja, Joana. Ďakujem za ide, sa nehlasí nikto, za EKR Joana Kus. Ďakujem, pani Ďakujem, pán predseda. Digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou blízkej budúcnosti európskeho zdravotníckého systému tak na úrovni členských štátov ako EÚ. A preto európsky systém zdravotníckej a sociálnej starostlivosti stojí pred obrovskými výzvami. Na otázku, či je teraz vhodná chvíľa o tom, aby sme hovorili o prístupe k digitálnym údajom v kontexte, v kontexte verejného zdravia, môžem smelo odpovedať áno. Nastal ten čas, aby sme aktívne diskusiu začali. Plne podporujem všetky kroky, ktoré majú zaistiť bezpečný prístup občanov k údajom o zdraví a o Tiež o cezhraničnej výmene týchto údajov som za lepšiu kvalitu údajov, aby sme dosiahli pokrok v sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, aby sme posilnili zdravie občanov a aby sa poskytovala starostlivosť, ktorá je zameraná na pacientov. Tieto kroky sa majú urobiť nielen na národnej, ale aj európskej úrovni a preto rozhodne podporujem text uznesenia, hlavne bod 3, kde sa hovorí, že by sme sa mali sústrediť na pacienta. Holistický prístup je veľmi opodstatnený, hlavne v kontexte všetkých diskusí, ktoré e, sa venujú prístupu k údajom a tie vyvolávajú celú sériu emócií a tiež sú tu hlasy, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti. Tu nejde len o pacienta, týka sa to nielen jeho, ale všetkých údajov, ktoré sú v sieti. Oceňujem aj štvrtý bod, nová integrácia politiky zdravia, kde sa hovorí, že je potrebné zabezpečiť kľúčovú úlohu zdravotníckých systémov v riadení politiky v oblasti digitálneho zdravia a lekárskej starostlivosti a som o to radšej, aj vzhľadom na to, že som nedávno čítala deklaráciu s okojami z oktobra tohto roka, kde ministri zdravotníctva G20 podporujú novú paradigmu výdavkov v oblasti poskytovania zdravotníckých služieb. Bod 16 pripomína odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie v digitalizácii. Áno, práca na bezpečnosti údajov je zásadná a jej treba venovať veľkú pozornosť. Predseda rečničku prerušuje. Ukončíte ešte nie, jednu minútu už musíte skončiť. V celej transformácii, v ktorej sa pohybujeme, je dôležité aby zdravotníci mali dostatočné schopnosti a treba mať podporu digitalizácie e, zdravotníckej starostlivosti, aby teda tá digitalizácia prebehla najlepším spôsobom. Inovácie samozrejme vyžadujú školenia. 190 tisíc receptov, ktoré sa vydávajú len v ľudskom vojvodstve, vojvodstve v Polsku najstarší lekár má 79 a najmladší 29 rokov a každý sa tejto transformácie môže zúčastniť. Je tu niekto za GUE? Uh, the... Takže slovo dostane komisia na minútku, pretože predseda a generálny tajomník sú na ceste. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za slovo. Budem naozaj veľmi stručný. Komisia chce podporiť digitálnu transformáciu v sa, aby to bolo interoperabilné, inkluzívne a tak ďalej. Tak ako to bolo stanovené v oznámení z roku 2018 o umožnení digitálnej e, transformácie v zdravotníctve. Toto oznámenie sa mm, stavala na troch pilieroch. Prvý je prístup, e, zlepšiť prístup k občanov k zdravotným údajom, e, po druhé lepšie využitie na podporu výskumu a poskytnutie zdravot, osobnej, personalizovanej zdravotnej starostlivosti a tretí individuálna starostlivosť pre, pre poskytovateľov. Komisia v tejto oblasti zdravia a zdravotníckých služieb veľmi úzko spolupracuje s členskými štátmi Dosiahol sa pokrok vo všetkých troch sektoroch. Komisia si ale uvedomuje aj otvorené témy a výzvy a chce ďalej pracovať na týchto témach načrtnutých v oznámení z roku 2018. spoločenskými štátmi v úzkej spolupráci potvrdili to aj mm, vyhlásenia dezignovaného komisára pre zdravie budeme v budúcnosti pracovať na vytvorení Európskeho zdravotného dátového priestoru. Takže týmto to môžem uzavrieť. Ďakujem pekne. Okay, thank you. We are... Dobre, ďakujem pekne. Takže čas sme dodržali. A prejdem do francúzštiny. Pour accueillir... Euh, Aby som privítal medzi nami pána predsedu a pána generálneho tajomníka e, v teraz najväčšom parlamentnom výbore Európskeho parlamentu aj najvýznamnejšom, čo aj poukazuje na význam a záujem poslancov na klimatických témach. A vy prichádzate na našu pôdu, aby ste podpísali e, záväzok angažovanosť EP, pretože hovoríte o životnom prostredí. To je dôležité aj robiť aj niečo konkrétne ešte viacej a určite nám niečo poviete, niečo pred oficiálnym podpisom environmentálnej dohody a politiky EMAS, to, čo sa nám kolektívne podarilo urobiť nám, členom servisu, aj európskym poslancom. My politicky podporujeme, samozrejme, a chceli by sme ešte navýšiť naše záväzky v klimatickej oblasti viacej v obehovom hospodárstve, menšia spotreba energiami ako parlament, ako inštitúcia by sme mali posilniť naše ciele, aby sme týmto výzmam vedeli zodpovedať. Ja vám dávam hneď slovo. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán predseda Sasoli. Musíme ísť skutočne dobrým príkladom. To je to správne slovo Máme parlament, ktorý vydáva zákony pre iných a žiada, aby ostatní sa dobre správali a my teda, my musíme byť tým dobrým príkladom. Ďakujem pánovi podpredsedovi Hautalovi, ako aj všetkým vám za, váš, za vašu angažovanosť. Ako isto dobre viete, v decembri 2007 EP eh, e začal eh, so systémom EMAS vo svojich troch sídlach pôsobenia v zmysle teda nariadenia EMAS. Zúčasná registrácia parlamentu je, patrí, platí až do roku 2019. Prebiehajú e, práce, aby sa e, obnovil a výsledky posledného externého auditu EMASu sú veľmi pozitívne a na to sme veľmi hrdí. EP bol medzi prvými inštitúciami EÚ, ktorý sa zaregistroval v systéme EMAS v roku 2007. V súčasnosti máme jeden z najlepších environmentálnych e, systémov riadenia, jeden z najzrelejších medzi európskymi inštitúciami vďaka pôsobeniu nariadenia, ktorý už takmer 10 rokov funguje. Máme optimálne výsledky, zníženie o 37,7 emisí CO2 v eh, porovnaní s rokom 2006 významné zníženie spotrebu elektrickej energie a plynu, lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov energií, zníženie o 60 spotreby papiera v porovnaní s rokom 2006 o 23 menej eh, v potravinách a takmer 70 sa eh, zvyšila naša miera recyklácie odpadu. Ja si myslím, že to sú veľmi dôležité údaje, ale nemali by sme pri nich ostať, ale ísť ďalej. Eh, s podporou EP došlo k výmene skúsenosti s niektorými národnými parlamentami, ktoré uvádzajú takéto systémy environmentálneho riadenia a chcú sa zaregistrovať v systéme EMAS. A sme pre nich istým spôsobom odvolávkou, referenciou nielen pre európske, ale aj národné inštitúcie. 16. septembra 2009, ako to dobre viete, predsedníctvo prijalo novú environmentálnu politiku EP a tam sa potvrdzuje záväzok našej inštitúcie uchovať samozrejme túto registráciu v EMASE a ten environmentálny prístup sa musí neustále zlepšovať a ja som si istý, že s novou environmentálnou politikou parlament bude ešte viacej podnecovať inovácie, kreatívne myšlienky, vylepší e, E, služby v environmentálnej oblasti a tak uvedie do praxe to, čo som hovorila, aj úvodom a to, čo žiadame od ostatných aby sme teda boli tým dobrým príkladom. Všetci, e, aby sme e, dosiahli naše ciele, sa musia priložiť ruku k dielu. A Ja ďakujem všetkým vám za vašu prácu za to, aby sme mali kvalitnejšie životné prostredie. Naozaj ďakujem. Ideme teda podpisovať, hovorí pán predseda.